Colleghi, collega Lunacek. <laughs> E, Kolegovia a kolegyne, chcel by som vám pripomenúť, že máme zmeny na programe, týkajú sa zajtrajšku, 13. júla. Bude to výmena názorov s tureckým ministrom zahraničných vecí Ahmedom. Allora riprendo. Ja musím začať ešte raz, pretože vraj mi nešiel mikrofón, stení kolegovia a kolegyne. Chcel by som vás upozorniť na to, že tu máme zmeny, pokiaľ ide o program týkajúci sa zajtrajška, to znamená 13. júla. Namiesto výmeny názorov s ministrom zahraničných vecí Turecka budeme o štvrt na 5 do pol šiestej mať stretnutie s mamutom Chybrilom, predsedom exekutívnej rady libijskej prechodnej vlády a potom budeme mať výmenu názoru s novým stálym zástupcom pre Severnú Afriku, pánom Bernardinom Leonom. Toto stretnutie bolo, preruše, bolo preložené na obdobie po letných prázdninách, pretože toto vymenovanie sa nekonalo tak, ako to bolo pôvodne pre, predpovedané, ale sa to konať pondelok. Oznámenia predsedu nemáme a tým môžeme prejsť hneď k tretiemu bodu. Ide tu o voľba nového zástupcu, predsedu a potom, čo kolega Body odstúpil, má EPP teraz na jeho miesto, respektíve navrhli do Saifiho, ktorý je tu prítomný, to je jediný kandidát táto kandidatúra, ktorú sme dostali na tento post. A ak nie sú žiadne pripomienky k tejto nominácii, tak by som povedal, že môžeme podporiť. V poriadku. Zdá sa, že tu je jednomyselnosť a tým by som požiadal kolegu, aby e, si zasadol k nám predsedníckému stolu. me felicite. Bene, proseguiamo con un'audizione pubblica sul tema la politica. Dobre, takže teraz môžeme prejsť k verejnému vypočutiu. Ide tu vypočutie na tému zahraničnej politiky voči krajinám BRICS a krajinám rozvíjajúcim sa mocnostiam, cieľe a stratégie. Chcel by som požiadať rečníkov, aby si sadli vpredu na miesto. Kríza v Líbii a situácia ohľadne krajín BRICS je jasným dôkazom toho, že tieto krajiny nie sú dôležité iba z hľadiska hospodárskeho, ale sú takisto dôležité aj z hľadiska politického. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, voči týmto krajinám, rýchlo sa rozvíjajúcim krajinám je preto pre Európsku úniu veľmi dôležitá. Chcel by som vám pripomenúť, že dnešné vypočutie je organizované na základe iniciatívy kolegu Sajruša Volského a treba povedať, že kolega Volský je dnes chorý, to znamená nemôže byť prítomný na dnešnom vypočutí, ale napriek jeho neprítomnosti toto dnešné vypočutie prebehne Pán Volsky požiadal sekretariát, aby bolo všetko dôkladne zaznačené a sekretariát sa postará o všetky detaily. Máme tu 5 e, výnimočných hostí. Máme tu profesora Valadána, ktorý sedí po mojej pravici. pracuje na inštitúte, ktorý sa zaoberá krajinami Mercosuru. Potom máme Andrewa Smola. Mohli by ste naznačiť, kde sedíte? Tento pracuje vo Washingtone. Potom tu máme Enrika Moreo Benaventeho. Ten sedí tu na, hovorí pán predseda, ktorý je rektorom oddelenia eh, zahraničných kontaktov v Španielsku potom Cyril Nan, ten sedí tu na, je riaditeľom pre eh, zahrani- je riaditeľom na, pre zahraničné vzťahy s Áziou v Nemeckom, na Nemeckom ministerstve. A potom ešte posledný host, ktorý je riaditeľom eh, v službe pre vonkajšiu činnosť. Týchto piatich rečníkov požiadame o slovo, budeme to organizovať nasledovným spôsobom. Najprv si vypočujeme prvé dva vstupy a po týchto dvoch prvých vstupoch máte príležitosť vyjadriť vaše otázky. Potom si vypočujeme ďalšie tri príspevky a potom budeme mať ešte ďalšie kolo otázok a odpovedí. Dnes máme skutočne veľmi nabitý program. Potom máme tu ešte aj výmenu názorov s predstaviteľom republiky Irak. To je podľa programu pred, e, zaznačené na 17.30, čiže požiadal by som našich hostí, aby nehovorili dlhšie ako 10 minút, pretože toto verejné vypočutie musíme ukončiť o 17.00 najneskôr. A týmto už aj dávam slovo prvému rečníkovi, pánovi Valadávi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za pozvanie. A teraz prejdem do angličtiny. Ja som z Brazílie, to znamená, že my reprezentujeme to B na tej skratke BRIC. Prvá vec, ktorú by som chcel povedať, bohužiaľ, je to, že tieto krajiny, krajiny BRIC nie sú politickou kategóriou. Je to skôr o stratégii invest, investícií a vytvorila to firma Goldman Sachs. Čiže členovia týchto skupiny, ktorí na prvom mieste je Brazília, sa snažia vybudovať určitú politickú entitu a chceli by začleniť aj Afriku, e, Južnú Afriku, ale pravda zostáva, že krajiny BRICS sú zatiaľ iba organizáciou, ktorá nemá kapacitu na to, aby zhmotnila tú svoju víziu, respektíve svoju štruktúru týkajúcu sa napríklad aj spoločnej obrany. To znamená, že každá krajina individuálnym spôsobom sa nestáva automaticky oveľa, oveľa mocnejšou tým, že je v tomto zoskupení. A týmto by som chcel povedať, že Rusko jednoducho nepatrí do tejto skupiny. Je to krajina, ktorá jednoducho nie je rýchlo sa rozvíjajúca. Ona už bola vždy veľmi e, významná. Čiže tým pádom sa z toho BRIC stáva BIC. Pre tie krajiny, ktoré sú v tejto skupine, e, je veľmi príznačná práve ich hospodárska hospodársky rozmach v ostatných rokoch. Všetky tieto krajiny zvyšujú svoje rozpočty na základe hospodárskeho rastu a snažia sa začleniť do všetkých významných medzinárodných fór. Začínajú mať veľký vplyv na veľké množstvo klima- dôležitých otázok, pokiaľ ide o klimatickú bezpečnosť, potravinovú bezpečnosť, námornú bezpečnosť, mierotvorný proces, humanitárne akcie, alebo dokonca aj fungovanie OSN a ostatných významných medzinárodných organizácií. Brazília, Turecko, brazílsko-turecká iniciatíva týkajúce sa, týkajúca sa iránskeho nukleárneho programu jasne ukazuje, že tieto krajiny sú pripravené vysporiadať sa aj s tými najdôležitejšími otázkami. Vidíme, že to bude stále ťažšie nájsť multilaterálny konsenzus, ktorý je skutočne potrebný na to, aby sme sa vysporiadali s celosvetovými problémami, bez toho, že by sme bez, to, ak, ak, ak, bez toho, že by sme nechceli zakorporovať do svetového hospodárstva aj tieto veľké krajiny, čiže potrebujeme ich. Treba povedať, že krajiny BIC nie sú homogénnym celkom. V závislosti od jednotlivých problematík treba povedať, že sa môžu nachádzať na rôznych extrémnych stranách toho istého problému. Napríklad pozrieme sa na Bezpečnostnú radu OSN. Rusko a Čína, ako vidíme, nie sú vždy na tej istej strane ako Brazília a India. Musíme sa pozrieť na ich pohľad na celosvetový poriadok v takom kontexte, ako to uviedol jeden výskumník z Južnej Afriky, je to luk- lukratívny multilateralizmus, multilateralizmus, ktorý obhajujú. To znamená, že chcú mať silnejší hlas na medzinárodnom systéme, chcú mať väčšiu silu, pokiaľ ide o obhajovanie svojich záujmov. Avšak nie sú pripravené tieto krajiny ešte zatiaľ prevziať zodpovednosť, e, pokiaľ ide o fungovanie alebo updating, aktualizáciu tohto systému. A to znamená, že zatiaľ tieto krajiny e, predstavujú skôr určitú veto, moc, moc, ktorá má e, právo veta ako nejaký konštruktívny prístup. To znamená, že tieto krajiny BIC sú výhercami globálnej ekonomiky v rámci fragmentácie výrobnej zmien. A v tomto zmysle treba povedať, že zohrávajú významnú úlohu, pokiaľ ide o um, zachovávanie súčasného hospodárskeho poriadku. A to približuje tieto krajiny skutočne k takým krajinám ako Spojené štáty americké, oveľa viac k, Spojeným štátom americkým ako napríklad k Európskej únie, pokiaľ ide o udržiavanie globálneho systému a globálneho hospodárstva. Avšak to zároveň zaznamená, že sú v hlbokej závislosti od dobrého fungovania celosvetového svetového hospodárstva a celosvetového poriadku. A to je práve základ ich rastúcej politickej moci. Uvediem iba jeden príklad. Spojené štáty americké samotné reprezentujú tretinu e, finálnej spotreby. E, Európa predstavuje tretinu takisto. Čína e, iba 3%. Ak by Čína neexportovala do Európy alebo do Spojených štátov amerických, tak celý tento motor, ktorý už ženie dopredu, by sa zastavil. Avšak práve na základe tohoto hospodárskeho rastu treba povedať, že tento problém, ktorý s tým rastom súvisí, pochádza práve z týchto rýchlo sa rozvíjajúcich krajín. Spojené štáty americká EÚ sa takisto stali hlboko závislé od týchto krajín, krajín BICS. To znamená, že sme vzájomne veľmi prepojení a to na úrovne celého sveta. A to znamená, že tu nie je iné východisko, ako prevziať túto štruktúru vážne a brať do úvahy aj týchto nových hráčov. Jeden príklad by mohol byť napríklad nedávny problém, ktorý mala Európska únia s Čínou, ktoré súviselo to e, s daňami súvisiacimi s CO2. Čína povedala, no tak to teda nie, ak to urobíte takýmto spôsobom, tak my už nebudeme kupovať lietadla za Airbus. To znamená, že ľudia Európskej únie už môže povedať, ak chcete regulovať, musíte s nami e, komunikovať. Dá sa povedať, že žiadna reprezentácia bez konzultácie, ak by sme to mohli takto parafrazovať. To znamená, že táto zoskupenie krajín BIG môže byť riešením pre veľké množstvo problémov, ale zároveň to môže byť problém samotný. Ak hospodársky rast ako taký sa začne meniť, a to sa pravdepodobne aj stane v blízkej budúcnosti v Číne a v Indii, tak to bude mať strašné e, vojenské ako aj hospodárske dopady na celý región. To znamená, je tu už veľké napätie tak či tak medzi e, Čínou a susedmi. India už prijala verejne svoje obranné plánovanie na možnú vojnu s Čínou. Niektorí azijskí členovia, napríklad India a Japonsko, sa dávajú dokopy, aby mohli vyvážiť protiváhu Číny. Konflikt v tomto regióne by, bolo katastrof, by bol katastrofou pre celý svet, nielen pre tento región. A v Atlantiku nemáme takéto systematické hrozby, avšak pokiaľ ide o pašovanie drog medzi Južnou Afrikou a Európou, ktorý stále narastá, musíme skutočne zaangažovať aj Brazíliu v tomto boji a Brazília bude zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, energetickú bezpečnosť a klimatické zmeny v blízkej budúcnosti. Tieto krajiny zo skupenia BRICS nie sú hegemonickou moco, mocnosťou zajtrajšku. Žiadna z týchto krajín nechce predávať alternatívnu víziu sveta, ponímania sveta a stať sa nejakým hegemónom. Aspoň teda zatiaľ neviem, ako to bude vyzerať o 50 rokov, ale momentálne to vyzerá takto. O čo sa snažia je to, že chcú mať skutočne jasný hlas, pokiaľ ide o správu svetového hospodárstva a možnosť obhajovať si vlastné záujmy, hospodárske záujmy. A ukončím svoj vstup tým, že by som chcel povedať, že tieto krajiny vedia veľmi dobre, že ak jednoducho človek nie je zúčastnený na rokovaní, tak to iba preto, že e, jeho krajina je obsiahnutá na menu tých, ktorí o svetovom diane rozhodujú. Čiže svetové veľkomoci musia zobrať do úvahy túto situáciu a musia zabezpečiť, že ak niekoho prizvu k stolu, tak si musia uvedomiť, že treba aj uvariť a umieť riady. Ďakujem. Grazie. Ascoltiamo Andrew Small. Ja... Ďakujem pekne. Teraz si počujeme Andrew Small. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že toto vypočutie poskytuje vynikajúcu príležitosť, ako porozmýšľať nad integrovaným spôsobom nad dôsledkami Eh, zvyšujúcej sa moci Európskej únie. Myslím si, že ako povedali aj niektorí predrečníci, že eh, musíme teda vykonať analýzu niektorých prierezových eh, faktorov, smerom k globálnym mocnostiam a porozmýšľa teda nad, našim, nad našou politikou voči Číne, Indie a ďalším mocnostiam. Niekoľko základných argumentov. EÚ ešte stále má kľúčovú úlohu v presune Eh, globálnej moci a musí zohrávať dôležitú úlohu, ale tá príležitosť už nie je možno taká veľká a pokiaľ ju nevyužujeme, tak v nasledujúcich rokoch eh, môžeme byť odsudnutí na vedľajšiu kola, kolej. Eh, je, musíme tiež rozmýšľať nad tým, že stále sú tu mnohé problémy toho, že nie sú všetci do tohto procesu zapojení. Uh, a myslíme si, že Čína naozaj predstavuje veľmi veľkú výzvu a bude zohrávať veľmi dôležitý faktor aj v našom, našich vzťahoch s ďalšími mocnosťami. E, po tretie, možno Um, budeme môcť alebo musieť rozmýšľať na tzv. stratégiou Swing State a uh, uzatvoriť, uh, budeme musieť uzatvoriť partnerstvo uh, s významnými mocnosťami, s významnými štátmi. Myslíme si, že to bude kľúčové pri určení toho, či udržíme tento multilaterálny liberálny systém, systém a či budeme konkurencie schopní alebo nie, či nebudeme môcť chrániť naše európske hodnoty. Mnohokrát je to vlastne Európa, ktorá je vlastne na čele e, tej globálnej tranzície. Európania e, e, chcú zohrávať dôležitú úlohu, mať dôležitý vplyv a Európska únia čeli naozaj veľmi veľkým výzvam vojenská schopnosť a nerovnováha je mnohokrát problémom pre Európsku úniu, nie tak eh, potrebujeme otvorené eh, trhy, eh, bezpečnosť energetickej, energetických dodávok, stabilitu. potrebujeme prostredníctvom financovania multilaterálnych organizácií čeliť týmto výzvam. Okrem toho no, prostredníctvom e, technologických schopností, vojenských schopností a ďalších kompetencií si myslíme, že Európa by mala naďalej zohľavať kľúčovú lohu. Napríklad India e, bude e, kupovať moderné európske bojové lietadla, ale kvôli embargu Čína to nebude kupovať. A to môže mať veľmi priame strategické dôsledky. Európska únia budete rozhodovať o tom, kto bude sedieť pri stole, kto bude pozvaný e, k rokovaniam, ale naše e, ekonomické líderstvo, sociálne líderstvo, e, náš, náš relatívny prínos k tomu, čo sa deje, bude závisieť od našich schopností, od našej pozície, ako dokážeme vplývať na veci. Zaš, zatiaľ však sme nedokázali veľmi dobre ovplyvniť eh, chod veci. Do, niektoré naše významné vzťahy sa dokonca oslabili a naozaj tá príležitosť sa stráca. Je tu riziko, že budeme odsunutí na vedľajšiu kolej. Eh, po druhé, ako už povedali predrečníci, eh, táto skupina Skupina BRICS je naozaj veľmi rôznorodá skupina, s ktorou treba počítať okrem USA, Japonsko a BRICS a Južná Korea, Indonézia a, a niektoré ďalšie krajiny vyplňajú aj spoločne s Tureckom e, alebo sú veľmi dôležitými tými krajinami, ako aj povedali predrečníci, e, e Rusko ja sa teraz nebudem venovať e, v no, mojej prezentácii e, Rusku, ale sú to aj ďalšie spoločné e, črty stúpajúce alebo nové ekonomiky India, Čína a tak ďalej budú aj naďalej rozvojovými krajinami, aj keď majú väčšiu ekonomickú váhu ich slabé alebo nižšie HDP bude znamenať, že nebudú chcieť riešiť tie globálne výzvy, ale e, svoje e, vnútorné problémy, táto rozvíjajúca sa identita will lead to that mindset shifting. Doteraz sme práve videli opačný prípad a tieto štáty e, nechcú byť e, len doplnok západu a chcú posunúť svoje politické, ekonomické a bezpečnostné záujmy e, a naďalej využívajú čo môžu a menia strany z jednej strany na druhu. Videli sme to aj v prípade Líbio a Iránu. Ak sa nám um, podarí e, dospieť zhode po istom čase, aj keď sa budeme snažiť držať e, opravnených e, a rôznych záujmov, samozrejme sú to ekonomické práva, no niektoré prvky hodnoty, ktoré sú v tom vložené, na ktorých môžeme sa zhodnúť. Najťažší prípad je určite Čína. Myslím, že tu je stále um, um spoločné um, pochopenie s Číňanmi, že hoci um, máme spoločné záujmy, nezhodneme sa na hodnotách, čo sa týka ľudských práv, demokracie, autoritárneho štátu, a ATP či ďalších. Kvôli ekonomické a politické hodnote je toto asi väčšia výzva ako naše vzťahy s so ostatnými štátmi BRICS. Neznamená to, že Čína um, bude um, si uh, robiť voľby, ktoré uh, sú v súhľade s našimi názormi. Ešte dôležitejšie je, že to bude robiť uh, pri tvorbe širšieho konsenzu a nielen konsenzu na zásade, západe. Ako dospieme k tomuto konsenzu, chcem prebrať v závere hm, tejto prezentácie o hľadačkových štátoch terminológia hľadačkových eh, štátov sa môže javiť trošku mm, drsná. India, Brazília a Indonézia sú v hre a my mm, múdro sa postaráme, aby sa prehúpli do eh, nás a No, sú tu strategické voľby, ktoré niektoré tieto štáty eh, neurobili a či sa ocenia konkrétnym smerom, že budú podporovať e, multilaterálny poriadok. To bude mať e, základné dôsledky pre budúci systém. Čo týka našej páky, máme isté rozhodnutia pri odplývaní týchto e, volieb. Môžeme použiť kroky, aby sme urobili rovnocené podmienky rozširovať ich v ekonomike, obchode, v technologických a bezpečnostných partnerstvách a tiež stimulovať e, členstvo v kľúčových orgánoch. Už e, spolupráca s ďalšou generáciou vodcov a tak ďalej. V niektorých prípadoch to nemusí priniesť výsledky v krátkodobom výhľade, ale v iných prípadoch ovocie e, tohoto úsilie príde až po 10 ročiach. Výzva je, aby sme pracovali s týmito štátmi v našom susedstve a niektoré z nich eh, nebudú mať dostatočnú pozornosť, až eh, kým dosiahneme eh, nášho účinku. Najlepšie investície do energie teraz sú s ozajstnými hľadačkovými štátmi, ako je Brazília, India. A potom to vplyvní tie voľby, ktoré tieto budú v budúcnosti robiť. Ak budeme sledovať takýto prístup, tak to posilní naše vzťahy s USA a Čínou a nebude nás to od nich vzdialovať pre oba štáty. Jedna z otázok je, že či EU je pre nich ako strategický hráč vôbec. Čína si respektuje strategickú vážnosť a pre USA EU vyzerá ako iný hráč To je však len postranný prospech, ale ozajstný prospech je, že dobrá stratégia pre hojdačkové štáty bude rozhodná, aby nám umožnila formovať svet a presadzovať naše hodnoty a záujmy, zatiaľ čo naša schopnosť tvoriť ho stále zotrvá. Dobre, takže môžeme začať s prvým kolom otázok a odpovedí. Nech sa páči, pán Peterle, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že som si, e, že sa v týchto dňoch skutočne obávam o Európsku úniu a nie o štáty BRICS. E, veľmi pozorne som si vypočul argumentáciu rečníkov, keď ste vysvetlovali. E, našu stratégiu pohľadu k týmto štátom. A chcel by som sa spýtať, či tieto analýzy, ktoré ste predstavovali, ukazujú, že tu došlo k nejakej zmene, pokiaľ ide o moc, pokiaľ ide o koncept moci chcú tieto štáty mať svoju časť z tejto moci, alebo vidíte trochu ich váhu v inom svetle? Kde vidíte tie možnosti spolupráce s týmito štátmi? E, Teraz dostane slovo pán Šriflin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za tieto fascinujúce prezentácie, ktoré sme mali možnosť vypočuť si. Myslím, že obaja rečníci E, týka sa to oboch rečníkov, čo chcem povedať. Zdá sa, že ten predpoklad, na základe ktorého obaja rečníci e, prezentovali svoje vstupné príhovory, je existujúci, sú existujúce nové je to, že tu máme nové právomoci, ktorých sa nebudú týkať tie problémy, ktoré v budúcnosti budeme musieť čeliť aj my. Napríklad pokiaľ ide o úroveň zadlženosti v Číne. Čína môže čeliť určitým problémom, avšak vidím to určité lineárne myslenie a projekciu e, toho existujúceho status quo. A chcel by som sa spýtať, čo si o tom myslíte. A druhá e, otázka, ak by sme prešli z tohoto predpokladu, ktorý ste tu vy predkladali, tak tieto rýchlo sa rozvíjajúce krajiny budú um, určitým zdrojom obav pre ich susedov. To znamená, že v momente, kde je tu problém s rizikom geostratégie a je tu znovu hrozba vojny. Takto to, takto to prezentujete, alebo tu vidíte nejaké iné možnosti? A po tretie, Obidvaja ste hovorili o Rusku, ale nie veľmi detailne. A to znamená, že ak sa pozrieme na svet z perspektívy Európy, tak by sme mohli vnímať svet aj z perspektívy Strednej Európy. A v tomto ohľade Rakús, e, Rusko prezentuje veľký problém, pretože rovnako ako ostatné veľké mocnosti sa snaží vnútiť svoje vlastné pravidlá svojim susedom. A keď sa niekomu chcú vnúcovať takéto pravidlá, tak to je veľmi nepríjemný moment. Áno, teraz dostane slovo. Pardon, teraz môžeme odpovedať na tieto otázky, hovorí pán predseda, ale nie predsa ešte pán Atkins, nech sa páči. Pán predseda, na základe toho, čo povedal pán Šopflin, jedna otázka, ktorá ešte nebola položená. Ak by niekto chcel porovnať situáciu so Spojenými štátmi americkými, ktorí majú imperialistický, ak to môžeme takto žargonovo nazvať, postoj k svetu a, a v pokiaľ ide o ich pripravenosť zasiahnuť do konfliktných situácií a mm, zasiahnuť jednoducho. Myslia si tieto naši pozvaní rečníci, že Čína alebo India, už nehovoriac o ostatných, že by v rámci dosažiteľnej budúcnosti sa dostali na takú istú úroveň ako Spojené štáty americké, alebo sa tam už nachádzajú. poriadku. A teraz si vypočujeme odpovede, takže nech sa páči. Ja sa pokúsim zodpovedať tieto otázky. Najprv tá otázka, ktorá sa týka problémov súvisiacich s Čínou. Absolutne s vami súhlasím. Nemyslím si, že čínske hospodárstvo, respektíve ten motor, ktorý ho ženie vpred, je udržateľný, pretože je to príliš závislé a prepojené so zdravím ekonomiky zvyšku sveta. Neviem, či celý svet alebo svetová ekonomika a hospodárstvo budú jednoducho takéto niečo môcť podporovať v prospech Číny. Číňania ako takí to vnímajú, aj to hovoria, že jediná možnosť, ako udržať takýto rozvoj, by bolo, aby sme v Číne mali veľký domáci trh. Ale to by znamenalo dve veci to by znamenalo veľkú sociálnu sieť, respektíve zabezpečenie pre občanov a to by stálo skutočne veľké množstvo peňazí a súviselo by to s takými problémami ako investície, korupcia a tak ďalej. A druhá vec, by to, znamenalo by to aj liberalizáciu pôžičiek. Ak nemáte v dispozícii pôžičky pre ostatných, tak nemáte spotrebu. Ak liberalizujete pôžičkový systém v Číne, tak jednoducho skončíte éru komunistov. A to je základná téza. Čiže nie som si celkom istý, či v strednodobom hľadisku sa im podarí takéto niečo dosiahnuť. Avšak nemôžeme sa nad tým usmiať, pretože ak pôjde kudnú Čína, tak všetci pôjdeme kudnú. dnu pretože my sme skutočne závislí v tejto spleti. Takže ako sa nám vlastne podarí e, vy sporiadať sa s týmito veľkými nezrovnalosťami. Je to problém nie len Číny, ale Európskej únie a Spojených štátov amerických. To znamená, ako povieme Číňanom, že musia udržiavať svoj hospodársky e, rast, aby sme vyriešili celosvetové problémy hospodárstva. A tým sa dostávame k otázke vojny. Ak bude problém v Číne, tak je tu možnosť nejakých nacionalistických, nacionalistických výpadov. A to by mohlo byť skutočne zlé, pretože to by mohlo predstavovať aj e, možnosť vojny v tomto regióne. Brazílie sa to netýka až tak veľmi, tam je, tam je situácia iná, pretože tam nie je žiadne e, systematický problém, pokiaľ ide o bezpečnosť, ale v Číne to môže byť problém. Rusko je takisto problém. Áno, Rusko je problém, ale toto stretnutie bolo zamerané na to, ako dať dokopy Rusko, Čínu, Brazíliu a Indiu. Čiže nespomínal som Rusko preto, pretože Rusko sa nenachádza v tej istej lige, to je niečo úplne iné. To by sme museli urobiť separátne vypočutie ohľadne situácie v Rusku. Nemôžeme ich dávať do súvisu s Čínou, Brazíliou a Indiou. A tretia záležitosť, hm, hovorilo sa tu o kooperácii a konkurencieschopnosti. Pán Peterle eh, sa spýtal otázku, do akej miery vlastne si konkurujú a do akej miery spolupracujú. To závisí ohľadne čoho spolupracujú. Je tu veľká konkurencieschopnosť, teraz hovorím za Brazíliu, brazílske priemyselné odvetvie, to má veľké problémy a ťažkosti s tým, že prichádzajú čínske produkty eh, a takisto, že prichádzajú na trhy tretich krajín, kde je prezentná aj, respektíve prítomná aj Brazília. India nie je konkurenciou pre Brazíliu napríklad, čiže skutočne závisí od toho, že čo zoberieme, na čo sa sústredíme. Máme tam možnosti spolupráce, máme tam možnosti konkurencie schopnosti. Ale čo som chcel povedať, a myslím si, že to je veľmi dôležité, musíme sa pozrieť na to, že kto s kým súťaží. Ak Apple alebo Nike predáva v Európe výrobky, ktoré sú zmontované v Číne, kto konkuruje s Európou? Čína, Apple alebo Nike? Myslím si, že musíme sa skutočne pozrieť na podstatu veci a do akej miery tieto reťazce, výrobné reťazce fungujú. Kto dodáva komponenty, súčiastky a kto to celé dáva dokopy a kto nakoniec získa peniaze. Každý pozná príklad iPodu iPod sa montuje v Číne, Číňania dostanú 10% pridanej hodnoty a firma Apple dostane 60% pridanej hodnoty. Že kto robí dobrý kšeft? Veľa exportov z Číny do Európy sa robia na základe nadnárodných spoločností, ktoré si dávajú iba zmontovať produkty v Číne. A veľa produktov, ktoré exportujeme do Číny, zasa prichádzajú s komponentami, ktoré boli vytvorené v Číne. Takže máme tu novú geografiu výrobnej sféry. A celá táto geografia, musíme povedať, že jedna krajina sú, súťaží s druhou, tak takýto model už nefunguje. Tie veľké zmeny a veľké reťazce, ktoré tu máme, sú už medzinárodného charakteru a je tu veľa záležitostí, ktoré prebieha paralelne a prvá vec, na ktorú sa musíme sústrediť, je urobiť veľkú štúdiu o tom, ako vlastne funguje hospodárstvo tohto sveta v, v časoch takto, za, takéto závislej ekonomiky. Pán Pascal Lamy urobil veľkú kampaň, kde požadoval prepracovanie štatistík, pretože skutočne vôbec nevieme, že kto získava a kto prehráva v, v tomto prepojenom svete. Mm, ďakujem. A vyjadrím sa tiež niektorým bodom, ktoré tu odzneli. Pokiaľ ide o tú lineárnosť, ktorá tu bola spomenutá, áno, musíme byť pripravení pripravení na eventuálnu možnosť toho, že niektorá z týchto krajín, respektíve ich hospodárstvo, rozdrobenosť hospodárstva sa môže uberať aj tým zlým smerom. A musíme tieto možnosti brať do úvahy a musíme na to myslieť a pamätať. Avšak môžeme urobiť aj opačnú chybu, ak to tak môžem povedať. Predpovedali sme kolaps Číny a veľké zadlženie tejto krajiny, ako vidíme, táto Čína je veľmocou, s ktorou musíme počítať. To nejde otázka budúcnosti, ide tu o niečo, očakávame tento kolaps Číny už viacero dekád a vidíme, že nič sa nedeje. Takže musíme byť pripravení na rôzne možnosti, možno aj na tie, že takýto hospodársky rast pretrvá. A tieto zmeny, ktoré tu máme v tomto geostrategickom prostredí, možno, že sú reálne. Avšak, aby som zodpovedal aj na ostatné otázky, áno, máte pravdu. Myslím si, že sa tejto problematike musíme venovať. Už na juhu Číny vidíme e, výhliadky. E, v ostatných dňoch som hovoril o možnosti určitej limitovanej vojny s Vietnamom. Ako vidíte, tie rizika zlých výpočtov alebo predpovedateľnosti môžu mať regionálny charakter, ale stále narastajú a môže to mm, prezentovať niečo, na čo si budeme musieť zvyknúť, na čo sa budeme musieť adaptovať. A zároveň by som to isté povedal, aj keď sme vyčlenili Rusko. Myslím, že je to úplne iná kategória. Je veľmi dôležité, Rusko je veľmi dôležité, ak hovoríme o iných aspektoch, o tých štátoch, zo skupenia Swing States, takisto rýchle sa rozvíjajúcich štátov. je veľmi ťažké nájsť koncenzus medzi týmito krajinami. Potrebovali by sme súhlas Číny, ale musíme predsa len všetko riešiť diplomatickým spôsobom, predovšetkým s Ruskom. A v kontexte týchto konverzácií by som povedal áno, by som súhlasil, ale predsa len musíme Rusko zaradiť do inej kategórie krajín. A pokiaľ ide o ten imperializmus a o to, že čo vlastne Čína prezentuje v kontexte veľmoci. Myslím, že tento imperialistický pohľad, či už teda je imperialistický alebo nie, zaznamenali sme určité posuny od takých princípov ako nezasahovať a treba vnímať Čínu ako veľkú veľmoc, ktorá sa snaží obhajovať svoje vlastné záujmy a už teraz vidíme určité zmeny, pokiaľ ide o zmýšľanie a vidíme, že sú veľmi aktívni v tejto oblasti a nemôžeme očakávať, že pragmatizmus myslenia tejto krajiny by pretrval. Môžeme sa takisto venovať aj ostatným krajinám, ako napríklad Líbia. A vidíme, že Čína má veľa ľudí, ktorí pracujú e, v zahraničí, ale myslím si, že z dlhodobého hľadiska to nebude mať nejaký vážny vplyv na túto krajinu. Čína bude veľmocou aj v budúcnosti a bude vedieť obhajiť svoje vlastné záujmy na celosvetového, celosvetového hľadiska. A tá posledná otázka, ktorá sa, sú, ktorá sa týkala toho, či tu bola nejaká zmena, pokiaľ ide o vyváženosť moci myslím, že tu bol zásadný posun, pokiaľ ide o vyváženosť moci, predovšetkým po finančnej kríze, ktorá tu bola a predovšetkým sa to týka Číny. Ale zároveň by som chcel povedať, že je tu určité znovu vyváženie <clears throat> určitej váhy, ktorú jednotlivé krajiny predstavujú a, znamenalo, a znamená to určitý rozdiel eh, v porovnaní s tým, čo sme tu mali v minulosti. Ak by sme sa pozreli do budúcnosti, tak vidím, že tie prospekty do budúcnosti, alebo tie obavy, ktoré tu boli, už s nimi počítame aj teraz a musíme počítať aj s tým, do akej miery Čína vníma svoju budúcnosť na základe predpovedí budúcnosti, ktoré si e, vypracovala už teraz. Posúva sa to určitý spôsob, ako sa vnímajú určité pozície v tomto súkolí veľkých štátov a veľmocí na svete. Myslím si, že táto dynamika, ktorá tu bola, e, ktorá súvisí aj s vplyvom Európskej únie, tak sa to celé odzrkadli aj v hospodárskej realite. Due dei relatori None e istisio. Dva z rečníkov, pán Nan a pán Istýčoj, požiadali o slovo, ale ešte máme tu otázku od pána Tenoka. Pán Tenok, chcete sa prihlásiť o slovo teraz, alebo si chcete vypočuť ďalších dvoch rečníkov a potom požiadať e, znova o slovo? Dobre, takže e, pán Cyril Nan. Odozdám vám slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som tu spomenúť niektoré prvky z pohľadu členského štátu Európskej únie a mm, nášho vzťahu k štátom skupiny BRIC, ale aj k jednotlivým osobitným štátom tejto skupiny. To znamená tak ako k celku, tak aj k jednotlivým štátom. Nemecko a jeho vzťah, e, pokiaľ ide o obchod s týmito krajinami, tak ten exploduje. Je tu nárast až 20 To sa týka obchodovania s Čínou, Brazílie aj Indiou tieto štáty zo skupenia BRIC predstavujú 15 svetového obchodu a zhruba 18 pokiaľ ide o zahraničný obchod Spojeného št- e, e, Nemecka. Donedávna to bolo iba 7 alebo 8 ale to teraz narastlo dvojnásobne. Tieto krajiny majú všetky spoločný záujem. Ide tu o hospodárske vzťahy, výskumné partnerstva, univerzitné partnerstva e, Čína to robí konkrétnejšie, iné možno nie až tak konkrétne, ale spája to všetky rovnako. Tieto krajiny sú našimi spojencami a kontaktnými partnermi, pokiaľ ide o otázky klimatických zmien, alebo pokiaľ ide o uzatvorenie Dauhavského kola. Chcel by som však povedať aj niečo, pokiaľ ide o vzťah Európskej únie a krajín BRICS eh, z pohľadu členských štátov Európskej únie. Vidíme, že môžeme so spokojnosťou skonštatovať, že Európska únia ako aj jednotlivé národné štáty, ako Nemecko, vytvárajú strategické partnerstva, strategické dialógy s týmito krajinami. Rovnako vidíme, že také krajiny ako Čína, to je tých 15 menovej rezervy investovala do eura, to je veľmi dobrá správa. A. Zároveň sledujeme aj rokovania medzi Indiou a Európskou uniou, pokiaľ ide o dohodu voľného obchodu, ale vidíme, že Európa nie je celkom otvorená, pokiaľ ide o vzťah s týmito krajinami. Máme tu problém, ktorý súvisí s tým, že máme príliš veľa strategických partnerstiev s celou paletou štátov tohto sveta a menej je lepšie, less is more a odporúčali by sme, aby sme sa sústredili na niektoré z tých dôležitých štátov, ako napríklad niektoré štátov zo skupenia BRIC. Zároveň sú tu veľké dizonancie, ktoré súvisia e, s tým, že sú tu vzťahy medzi jednotlivými aktérmi na úrovni Európskej únie. Máme aktívne generálne raditeľstvo DG Trade, máme novú službu pre vonkajšiu činnosť a aj rada a tieto si hádžu skutočne polená pod nohy v kontexte vzťahu k týmto štátom. Z pohľadu Nemecka napríklad by som chcel povedať, že to je neuspokojivé a vôbec to nie je niečo uvítania hodného a preto by bolo dobré prísť nejakými názormi, ktoré by mohli túto situáciu vyriešiť alebo prispieť k riešeniu tejto situácii. Takže budeme v tomto ohľade musieť ešte urobiť veľa práce. Štáty BRIC uh, eh, sú pre Európsku úniu dôležitým partnerom, ale zároveň partnerom, ktorý e, je pre nás iba partnerom druhej voľby uprednostňujeme členské štáty Európskej únie. To znamená, my sme sa voči nim ešte stále nezachovali tak, ako by to oni od nás boli očakávali, či sa to týka hospodárstva, politiky alebo aj jazykovej komunikácie. To je realita, s ktorou sa musíme vysporiadať a je to realita, s ktorou v Nemecku sme stále konfrontovaní. Ak sa pozrieme na moto, kde sa Európa nachádza, prečo nie je tam, kam by sa mala dostať. A tretí bod, ktorému by som sa chcel venovať, ten súvisí s otázkou postoja štátov BRICS v, spojených, v Organizácii spojených národov. Vieme, že tu máme teraz v Rade bezpečnosti takú konšteláciu, a máme tam všetky krajiny zo skupenia BRICS ako členské krajiny a je tu teraz nádej na to, že by tu mohla byť reforma Bezpečnostnej rady. Veľvyslanec Indie pred šiestimi mesiacmi povedal, že teraz nadchádza konečne veľký čas prelomu a že India po dvoch rokoch už neuvoľní toto svoje miesto, ktoré má Bezpečnostnej rade. Avšak realita vyzerá trochu odlišne. Máme tu Spojenie štátov, Spojenie štátov zo skupenia BRIC, ale dá sa hovoriť o nejakej protiváhe vo vzťahu k západným krajinám, alebo, alebo tu ide iba o zoskupenie nejakej defenzívnej povahy. Odpoveď na to nie je celkom jasná. Jasná vec je, že v New Yorku musíme nájsť určité teda respektíve v New Yorku vnímame určité približenie sa týchto krajín, pokiaľ ide o rôzne témy, ako napríklad Sýria alebo Líbia, ale majú aj rozporné názory, ako napríklad na e, rezolúciu Bezpečnostnej rady. A vidíme, že India a jej spolupráca s Indiou v Bezpečnostnej rade sa posledné roky prehlbila na to, aby sa získala dôvera, aby si získalo práve dôveru Číny, ak by tu išlo napríklad o veto v kontexte rámca P5. Máme tu pravidelné konzultácie IPSA, India, Brazília a Južná Afrika a je celkom jasné, že Spojené štáty americké berú tieto zoskupenie krajín BRICS už oveľa vážnejšie ako napríklad pred šiestimi mesiacmi. Napríklad americká vláda povedala, že by uvítala, ak by pri výroku pri vyrokovávaní rezolúcie uznesenia ohľadne Líbie eh, by mali k tomu, čo povedať aj eh, krajiny zo skupenia BRICS, že by to zobrala do úvahy aj Európska únia to znamená, tento návrh by mal byť podporený aj zo strany krajín BRIC a to, sú, to je nový vietor, to teraz sme tu také niečo nemali. Zároveň treba povedať, že aj práca v OSN e, sa rozdelila na dve časti. Máme dva štáty P5 a máme tri zvyšné štáty a vidíme, že táto linka sa tu celkom konkrétne teraz vníma. Ďakujem pekne. Bene. Allora, la parola al collega Tannock. Per... Teraz má slovo kolega Tannock. Per la sua domanda, o il suo intervento. Well, uh, I've heard so far is... Nič z toho, čo som teraz počul, ma nepresvedčilo, že BRICS majú niečo spoločné s e, vnútornou súdržnosťou. Politicky len predstavujú len uh, veľ je ekonomický blok, ani nie blok, ale súbor štátov, ktorí sa stávajú ekonomicky dôležitými hračmi, ale nie som presvedčený, že majú veľa spoločného a trečnej India a Čína sú nepriatelia a protivníci a e, budem sledovať ďalší vývoj. E, no, kolega, e, ma presvedčil, že najlepšie bolo, keď sme eh, nezrušili embargo na zbranie do Číny eh, zo strany EÚ a eh, to si spomínam najprv pred desiatimi rokmi, keď sa o tom debatovalo len Rusko, a niečo spoločné so štátmi EÚ a to je veľká demografická kríza, ktorá nastáva s vlastnou zmenšujúcou sa populáciou a toto ich ovplyvňuje ekonomické a vojenské a to je v e, protiklade s Čínou, Indiou, Brazíliou, možno Indonéziou, neviem ako s Južnou Koreou. Oni majú um, obyvateľstvo stabilné alebo zväčšujúce sa a preto sa chcem pýtať, že prečo napríklad EU a niektoré členské štáty a aj Spojené kráľovstvo prestalo dávajú pomoc Indii a až do nedávna aj Číne. Určite by sme eh, mali dávať eh, našu pomoc eh, na základe celkového HDP, ak to BRICS niečo znamená a nie na základe HDP na obyvateľa. Mnohí z kolegov v parlamente aj v tomto výbore, ktorí chcú budovať oveľa silnejšiu politickú EÚ, niektorí sa nazývajú federalisti, ktorí veria v projekt politickej únie v Európe, sa domnievajú, že EÚ je jediný e, spôsob v multipolárnom siete, ako prežiť. E, čo sa týka ekonomickej konkurencie, aby sme mali silnejšiu úniu. Ehm, súhlasili by s tým členské štáty BRIC e, ako s koncepciou napríklad v Brazílii. Domnievajú sa, že EÚ je ehm, permanentná časť globál neho sveta, alebo e, súhlasia s tým názorom e, cenickým, ktorý má CIA, že tento projekt zlyhal do 10 rokov. Teda aké e, vnímanie EÚ a jej vlastnej budúcnosti v týchto štátoch. Bene, allora la parola al relatore. Teraz má slovo spravodajca Mora Benadente. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ďakujem, pán predseda. Som rád, že som tu. To, to give a, a bit more. Pozvali ma, aby som eh, uvidel trošku iný pohľad, aby som dal um, pohľad členského štátu v téme BRICS. Veľmi rád to urobím, no než prejdem k tej téme, rád by som povedal dve veci na vyjasnenie. Prvá je, že um, budem hovoriť o štátoch BRICS trošku zoširoka. široka ktorý popisuje e, tieto štáty. Budem hovoriť e, o štátoch ako je Mexiko alebo Južná Afrika. Ehm, nebudem hovoriť o e, regionálnej veľmoci alebo štáte, ktorý mal prospech z tohto pôsobivého presunu moci, ktorý zaznamenávame a rozdiel v tomto dúfam, že bude jasný po mojej prezentácii Druhá vec je, ako som povedal predtým, e, ako som vyjadril španielský pohľad e, na to, na bilaterálne vzťahy z BRICS. No, podľa mojich konverzácií v Európe a kontaktov s kolegami e, mal som dojem, že budem vyjadrovať stanovisko viacerých hlavných miest v tejto konkrétnej veci. A poďme k téme bilaterálne vzťahy medzi členskými štátmi a BRICS je jasné, že um, tieto vzťahy sú dôležitou súčasťou zahraničnej politiky e, ktoréhokoľvek členského štátu. A tu musíme vychádzať z základného predpokladu, že ak máme ďalej rozmýšľať nad týmito vzťahmi z BRICS, e, Ide o to, že zahraničná politika jednotlivých členských štátov sa musí zmeniť, alebo sa nutne zmení so vstupom do platnosti Lisabonské zmluvy bez ohľadu e, na želanie alebo túžby alebo politickú voľu niektorých členských štátov. Je tu iné prostredie a institučné a táto zahraničná politika sa musí zmeniť a potom neskôr uvidíme, že v akom ohľade. A osobitne po Ustanovenie tohto inštitučného prostredia sa táto zahraničná politika musí e, zmeniť. A v akom zmysle hovorím, že sa musíme zmeniť? Odpoveď je ľahká. Čo je treba, aby EÚ sa stala naozaj rešpektovaným medzinárodným hráčom? A toto je osobitne dôležité v téme, ktorú preberáme, pretože tieto štáty BRICS e, majú silnú tendenciu chápať medzinárodné vzťahy, ako um, kolega povedal, v súvislosti s mocou a vplyvom a keď eh, sa na to zameriame, tak eh, vidíme aspoň eh, obraz a podporu medzinárodných hráčov, ale veľmi málo s tým možno urobiť. Teda po tom, ako myslíme na túto potrebu meniť jednotlivé zahraničné politiky v EU, čo nám ostáva, čo ostáva pre vzťah medzi členskými štátmi a BRICS. BRICS sú veľmi dôležité štáty a keď bilaterálne vzťahy s štátmi ako je Čína alebo Brazília sú témou, tak máme tu e, celý súbor otázok v zahraničnej politike. Máme strategické vzťahy, máme politické vzťahy, e, máme stále dôležitejšie a eh, kľúčové ekonomické vzťahy s každou z týchto štátov a máme tu obrovský potenciál pre zahraničné kroky napríklad v kultúrnej oblasti. Takže s týmito štátmi tejto veľkosti a dôležitosti tu máme skoro každý jeden aspekt zahraničnej politiky. Teda s Lisabonskou zmluvou a spotrebou e, eh, meniť zahraničnú politiku a vzťahy S BRICS musíme robiť kompromisy na úrovni zahraničných miest v členských štátoch EÚ. Preberme si tie rôzne témy, ktoré som uviedol. Strategické vzťahy. Tieto štáty, Čína, Brazília, Mexiko, sú úplne kľúčové pre mm, riešenie akéhokoľvek problému s e, globálnym dosahom v medzinárodnom spoločenstve, či sú to klimatické zmeny, alebo preferenčné vzťahy, alebo reforma OSN, alebo medzinárodný menový systém a regulačný systém. V každom z týchto tém nemôžeme dosiahnuť konsenzus ani riešenie, ani diskusiu zmysluplnú bez týchto štátov. Sme úplne presvedčení, že v týchto témach EÚ eh, e prostredníctvom svojich inštitúcií musí byť e, jediným partnerom za nás. Nemá zmysel, aby jednotlivé členské štáty EÚ mali národné autonómne nezávislé politiky v otázkach, ako sú napríklad e, klimatické zmeny, a keď ideme na multilaterálne fóra s týmito štátmi. Takéto samostatné konanie by len oslabilo pozíciu EÚ. Podľa nás toto je téma pre EÚ a ako vždy je ťažké dosiahnuť spoločné stanovisko. Takisto e, miesto pre regionálne konflikty, napríklad v Blízkej východ, alebo na Horný Karabach, alebo Somálsko. Myslíme, že jediný možný partner e, pri rokovaní z BRICS a riešení týchto problémov musí byť EÚ prostredníctvom svojich inštitúcií. Sú tu dve rôzne inštitúcie pri regionálnych konfliktoch. EU koná ako sprostredkovateľ a toto je veľmi zaujímavé, aby EU konala, pretože to len posilňuje stanovisko mm, EU a pozíciu na medzinárodnej úrovni. Preto si myslím, že v tejto konkrétnej otázke musíme ešte viac urobiť v tomto smeru. Je tu druhá časť konfliktov, a to civilné či vojenské operácie. Prostriedky sú národné a aj e, opravnenosť je národná, pretože musíte dať e, do terénu vojakov a musíte poskytnúť prostriedky na tieto misie. No, toto je e, naša úloha posilniť medzinárodné pochopenie a vnímanie EÚ politické vzťahy, bilaterálne politické vzťahy, tu je to trošku iné. To by eh, mohlo byť zdrojom potenciálnych konfliktov medzi inštitúciami EÚ a jej členských štátov. Ja chcem jasne vyjadriť, že členské štáty EÚ musia mať v smyslu plno hlboké pravidelné podstatné bilaterálne politické vzťahy s štátmi BRICS. Je tu viac vodov a budem hovoriť len o tých bezpečnostných, asi najnaliehavejší a najdôležitejší je, že s Lisabonskou zmluvou sme urobili značný krok vpred s bezpečnosťou a obranou, ale nikto by sa neodvážil povedať, že každý jeden problém bezpečnosti členských štátov pokrýva Lisabonská zmluva. Myslím, že dokonca ani táto nemala ambície pokrývať každý jeden bezpečnostný problém členských štátov. To znamená, že ak veci sa budú vyvíjať zle a v ťažkej situácii môžeme očakávať solidaritu od členských štátov na najvyššie, ale nič viac. Takže pri riešení týchto situácií každý odborník by vám povedal, že potrebujete zásadné vzťahy s veľkými hlavnými mestami na svete a Peking sa stáva jedným z nich. A tu potrebujeme transparentnosť a jasnosť a členské štáty musia uchovať dôležité bilaterálne vzťahy s týmito hlavnými mestami a zároveň to Ak mi dovolíte, pán predseda, uviesť pár záverov k vašej správe. Myslím, že treba najprv zdôrazniť, že Lisabonská zmluva by mala obsahovať značnú, alebo predstavovať značnú zmenu zahraničnej politiky členských štátov. To je základné pravidlo. Po druhé, keď riešime a rokujeme so štátmi BRICS, EU musí byť výhradný partner v otázkach globálneho vládnutia. A tretí záver je, že členské štáty budú uchovávať a dokonca prehlbovať bilaterálne vzťahy s, s BRICS. No tieto musia sa naplňať s plnou priehľadnosťou voči inštitúciám EÚ. Bene, l'ultimo intervento. Dobre, ďakujem pekne posledným rečníkom. Je pán Viorel Ističoja Budura. Ospravedlňujem sa za to, ak som to dobre nevyslovil, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem pekne, ďakujem za vašu snahu dobre to vysloviť. Aj moji e, krajania majú niekedy problém s jeho vyslovením. Takže ďakujem pekne, som veľmi rád, že môžem byť eh, na tomto stretnutí s členmi výboru AFED. Myslím si, že je to veľmi eh, dobre načasovaná eh, príhodná, vhodná debata a keďže som posledným rečníkom, tak mám tu výhodu, že všetky tie dôležité veci už boli povedané. Už na úvod musím povedať, že plne podporujem mnoho tých hodnotných poznámok, ktoré tu odzneli. A keďže som pozvaný keď mám reprezentovať teda vonkajšiu európsku službu, tak by som chcel tuto pokryť štyroch dôležitých partnerov EÚ. Už všetci boli spomenutí, ale samozrejme len dvaja sú v tej skupine BRIC, to je Rusko, a Čína, potom ďalšími sú uh, Japonsko a Kórea. Ja musím podporiť to, čo bolo povedané ohľadom toho, že BRICS je vnímané ako veľmi také voľne, voľné združenie, ktoré bolo vytvorené v celom tom kontexte pro procese e, globalizácie, v procese, keď mnohé krajiny čelia výzvam rozvoja a majú pocit, že vytváranie takých združení e, môže e, im napomôcť aj zdvihnúť ich status na regionálnej aj globálnej úrovni, že môžu využiť e, takto spoločne aj svoj potenciál a prostriedky. Samozrejme, som bol pozvaný na to, aby som hovoril o tom, ako robíme plánovanie, ako sa snažíme spoločne sa zapájať do procesu s týmito krajinami. Musím povedať, že e, sú e, tieto krajiny samozrejme sú odlišné, respektíve aj tie naše e, oddelenia sú odlišné, ktoré sa zaoberajú týmito krajinami, ale máme taký spoločný prístup alebo jeden spoločný bod, je tam taká istá ako keby nálepka, e, že títo, e, tieto krajiny sú strategickí partnery moji e, naozaj toto je veľmi relevantné. Takže existujú rôzne oddelenia, ale respektíve teda nemáme ten spoločný postup alebo e, prístup, ale existujú tam isté spoločné body a z, máme veľký záujem na definovaní obsahu, ako aj významu strategických partnerov. Je to pre nás veľmi dôležité v kontexte významných udalostí zahraničnej politiky EÚ a možno si pamätáte, e, že Európska rada diskutovala o, troch, e, respektíve e, s troma e, strategickými partnermi Amerikou, Ruskom a Čínou. A o tomto teda v tomto budeme aj pokračovať, budeme to mať neustále na programe, budeme rokovať určite aj o štátoch a so štátmi BRIC, ako India a Brazília. Ako už som povedal, e, podľa môjho názoru je to skôr taká neformálna skupina a je to vlastne priestor e, pre krajiny, ktoré sa spojili, možno k tomu do istej miery boli donútené okolnosťami a celý ten medzinárodný kontext im e, dal pocit, že majú túto príležitosť lepšie využiť svoj potenciál a že prostredníctvom tejto, týchto dohôd môžu napredovať a poskytovať si navzájom podporu ehm, regionálne ako aj globálne nové mocnosti určite sa chcú od seba veľa naučiť, vymieňať si skúsenosti aj v rámci medzinárodných organizácií. Ale znova by som chcel zdôrazniť to, že ich vnímam a o krajiny, ktoré, sú, ktoré sa ešte stále učia, že sa neustále teda menia, že sa menia na tých nových významných svetových hráčov ehm, a náš prístup berie do úvahy ehm, to, že sa učia. Samozrejme, e, my sme mnohé veci e, zdedili z minulosti, z tých bilaterálnych vzťahov, aj ten náš prístup, e, to, ako pristupujeme k týmto krajinám, dochádza to k istým zmenám v mechanizmoch bilaterálnych vzťahov. Existujú isté aj strednodobé, dlhodobé projekty, určité mechanizmy pre dialog. Samozrejme, to sa môže stať znakom takej voľne definovanej stratégie, ak by sme ich mohli definovať teda ako skupinu, ale neviem, že či e, sú tu naozaj také spoločné znaky alebo spoločné stratégie, e, vďaka ktorým by sme mohli k ním pristupovať ako k bloku. A preto by som radšej e, chcel vyzvať tým, ktorí sa viac venujú napríklad ekonomickým otázkam, aby skôr preštudovali, preskúmali to, nakoľko sú tu spoločné veci, nakoľko sú tu možno isté protiklady, e, zobrať do úvahy tie regionálne aj svetové záujmy. Z tohto pohľadu by som povedal, že som rád, že sme zdedili e, isté prístupy, istý program, isté mechanizmy pre politický dialog, viac menej pravidelné samity, e, aj, e, teda sú tu určite aj nové mechanizmy, nové inštitúcie, napríklad predseda Európskej únie môže e, fungovať ako vysoký predstaviteľ EÚ a vo svojej e, funkcii v polovici e, mája navštívil navštíví v polovici mája e, po tretíkrát Čínu a na základe toho sa určite budeme môcť poučiť, využiť naše e, skúsenosti a e, plánovať nové priority, stanoviť nové priority aj pre summit, ktorý sa bude možno konať neskôr v tomto roku. Tiež môžem povedať, že naša služba prostredníctvom pravidelných dialógov a výmien názorov e, teda e, zdedila okrem, okrem teda tých zdedených e, praktík tiež vyvíja nové aktivity um, zmluvy o ekonomickom partnerstve ďalšie e, nástroje, ktoré prinášajú veľmi dobré výsledky, napríklad e, s, Re- s Korejskou republikou, tá zmluva, ktorá vstúpila do platnosti v júli tohto e, roku. A samozrejme sú to nástroje, ktoré sú v našom záujme. Snažíme sa o to, aby k tomuto došlo aj v prípade Indie a potom aj ďalšie dohody, politické dohody pre isté, e, pre partnerstvo a spoluprácu, napríklad s Čínou. Nedávno došlo ku kolu rokovaní v polovici júna a potom ďalšie diskusie ako pravidelné dialógy o ľudských právach, pretože viete, nielen kvôli našim hodnotám a princípom e, ale teda vieme, že aká je situácia v mnohých týchto krajinách, aká je tá, aké sú tie miestne pomery, pokiaľ ide ľudské práva. Ale raz by som povedala, keďže teda sa zoberáme týmito krajinami aj z pohľadu strategického partnerstva, tak rád by som sa vrátil k tomu, čo, o, tom, o čom tu diskutovali aj kolegovia. Ja viac menej súhlasím s tými znakmi, ktoré sú videné z istého uhla pohľadu. Takže nie len to, že kladieme istý význam rozšíreným bilaterálnym vzťahom, ale eh, aj tomu, že tie strategické partnerstva by mali byť eh, viac než len tie bilaterálne vzťahy žiada sa e, naozaj preskúmať e, tieto vzťahy a ako ich môžeme zlepšiť, rozšíriť, keď hovoríme tu o, napríklad o krajinách, e, v mojich, o mojich krajinách, teda, ktoré sú v mojej kompetencii, to je Čína, India, tie azijské krajiny, tak treba nájsť ten správny spôsob, ako ich zaangažovať. Čína naozaj, to je taká obrovská krajina sofistikovaná, je veľmi ehm, je to veľká výzva nájsť tie správne spôsoby, ako ich zaangažovať. Potom Irán, eh, Latinská Amerika a tak ďalej, tie ostatné krajiny a regióny, tak samozrejme tam treba nájsť nový prístup. Eh, napríklad eh, tiež čínsky zamestnanci v Líbii, Myslím si, že toto je tiež e, znak dôležitej novej e, nastupujúcej ekonomiky a jej produkčnej e, schopnosti. Rád by som pokázal na to, čo tu odznelo. Pokiaľ ide o regionálne politiky, všet, sú tu regióny, ktoré tradične mali istý význam, istú váhu a pre nás vnímanie týchto strategických partnerov, respektíve to, ako nás vnímajú, by malo byť podmienené našimi správnymi politikami, e, tým našim správnym prístupom. Môžem citovať Petra Maundelsa, ktorý povedal, že naše budúce schopnosti formovania budúceho sveta budú veľmi podmienené tým, ako budeme môcť pristupovať a zvládať Čínu. Čiže mať významný, zmysluplný vzťah s významným svetovým aktérom. Takže to, ako my vnímame dlhodobo týchto partnerov, to je smer, ktorý musíme preskúmať. Ja som tu si vypočul veľmi zaujímavé otázky a tiež by som bol veľmi rád, keby som sa mohol zapojiť do debaty a len rád by som nakoniec pripomenul, že minulý rok pán, pán Rompuy povedal, že máme strategické partnerstvo a teraz potrebujeme stratégiu. Áno, úprimne môžem povedať, že to potrebuje a som veľmi rád, že mám, môžem mať túto debatu tu v parlamente, v AFETE a teším sa na to, že budem môcť e, do nej prispieť a prispieť teda aj e, e, k plodnej diskusii. Ďakujem pekne. A teraz pán Kelm Prvý rečník. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým. To veľmi vzrušujúca debata a myslím, že je veľmi obohacujúca pre nás všetkým. Kľúčovým slovom zdá sa, že je tu zvýšená vzájomná závislosť. E, nikto sa tomu nedokáže vyhnúť ale tiež tu žiadame o zvýšenú spoluprácu a koordináciu. To posolstvo BRICS je veľmi dobre pochopené, čiže chcú mať väčšiu váhu, mať e, e, dôležitejší hlas vo svetovej politike, ale otázka je, ako to urobiť. A myslím si, že na základe zvýšenej potreby koordinácie a spolupráce, myslím si, že by to mohlo byť len tak, ak sa zvýši uh, prítomnosť právneho štátu, čiže uh, väčšia transparentnosť, rovnaké príležitosti, reciprocita a menej korupcie. Inak by sa zvýšila len vojenská alebo politická úloha pretože je tu jasný rozdiel medzi napríklad Čínou a Ruskom, ktoré sa o to snažia a e, napríklad Brazília, India, kde tá situácia je iná. A pokiaľ ide o reakciu EU, Andrew Small viackrát spomenul to okno príležitosti alebo priestor pre príležitosť, ktorý tu nebude až tak dlho. A tiež pre EÚ tá otázka znie, či reagovať koordinovaným spôsobom alebo vytvárať individuálne vzťahy s každou krajinou BRIC. A myslím si, že náš španielský kolega navrhol veľmi dobrý vzorec a to, že bilaterálne vzťahy by mali byť oveľa transparentnejšie. Inak EÚ nemôže zohrávať svoju medzinárodnú úlohu alebo zvýšiť svoju vierohodnosť. Ale moja otázka je, je to, je to dostatočná politická a ekonomická motivácia na to, aby BRIC efektívnejšie fungovalo spoločne, aby EÚ reagovalo koordinovaným spôsobom. Ja súhlasím s tým, že by sme mali tu vynechať Rusko, že by to malo byť BIC a nie BRIC, pretože Rusko je naozaj e, prípad sám o sebe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Van Orden. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa takisto chcel poďakovať rečníkom. Myslím si, že to boli skutočne rozmanité názory, ktoré sme si vypočuli a vítam túto rozmanitosť. E, trochu som bol zmetený. E, príhovorom pána Benaventeho, pretože nie som si celkom istý, že čo vlastne chcel povedať. Na jednej strane nám stále hovoria, že obsah CFSP je to, čo vlastne členské štáty sú schopné dať. Že to nežije samé o sebe, že to skutočne závisí od členských štátov a vy hovoríte, že na druhej strane vychádzajúc z e, Lisabonskej zmluvy, ktorá, ktorá e, ustúpila do platnosti. Hovoríte, že členské štáty teraz musia zmeniť zahraničnú politiku práve kvôli tejto Lisabonskej zmluve. To znamená, že teraz máme všetci rovnaký záväzok. Teda máme tu tieto dva elementy, hoci si protirečia a možno by ste k tomu mohli povedať viac, aký, aké stanovisko zaujímate vy. A takisto by ma zaujímalo, čo si myslí, čo si myslí Nemecko o tom, že by napríklad muselo prerušiť bilaterálne vzťahy. v tom nie, ste to nepodporili. Zároveň ste veľmi uh, entuziastický, pokiaľ ide o CSPP a treba povedať, že to, čo sa vlastne snažíme, je vymyslieť si nejakú spoločnú zahraničnú politiku alebo stratégiu a potom e, ju napasovať na realitu. Pokiaľ ide o CSDP, pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, tak mm, pokiaľ ide napríklad o Líbiu a humanitárne misie, tak to spadá práve pod túto mm, bezpečnostnú politiku. To znamená, že tu máme teraz OSN a zároveň máme aj NATO. A problém, ktorý musíme čeliť, je ten, že iba polovica členov NATO jednoducho prispieva na misie NATO. To znamená, že stále uprednostňujú iné možnosti, ktoré sa im núkajú a to je skutočne deštruktívne. To znamená, že tá otázka, ktorú by som sa chcel v kontexte toho, o čom tu dnes hovoríme, spýtať, že aký je tu vlastne vzťah e, medzi zahraničnou politikou a obchodnou politikou. Z historického hľadiska, to je dosť zaujímavé, štáty častokrát e, dokázali odlišovať medzi týmito dvomi politikami. E, pozrime sa len na to, čo viedlo k prvej svetovej vojne. Británia kupovala napriek vojne chemikálie, ktoré boli potrebné na muníciu, a to dokonca aj po začatí Prvej svetovej vojny. To znamená, že by sme mohli nájsť oveľa viac historických príkladov, ale predsa len, aký je tu vzťah medzi obchodnou politikou a zahraničnou politikou. Ďakujem pekne, pán, Orden, pán kolega Van Orden. Ďakujem pekne, pán predseda. Jeden z posledných rečníkov, pán Badura, konkrétne nám zosumarizoval veľmi zaujímavým spôsobom situáciu. Počas svojho príhovoru povedal, že sme tu mali strategické partnerstva s celým počtom krajín, aj v rámci toho zoskupenia krajín BRICS, ale teraz potrebujeme stratégiu, to znamená, že čo budeme s týmito s dohodami robiť. A toto vyjadrenie jasne dáva najavo, že my v Európskej únie, v únii jednoducho musíme ešte dobiehať tento rýchlo sa rozvíjajúci trend v rámci Európskej u, v rámci celosvetového diania. Čiže musíme sa pozrieť aj na to, čo spája tieto krajiny. Počuli sme, že Rusko do tohoto zoskupenia vraj vôbec nepatrí ale predsa len má veľký potenciál a možno by sme ho mali vnímať ako súčasť tejto skupiny. Tieto eh, krajiny si uvedomujú svoj potenciál a uvedomujú si svoju moc a snažia sa demonstrovať túto skutočnosť a vidíme dôkazy toho, máme tú konkurenciu vo viacerých oblastiach ja som si zapamätal tú časť, ktorá tu bola spomenutá v kontexte rozhovoru jedného veľvyslancov Polska, ktorý bol v Číne, bolo to na prelome 80. rokov a vtedy jeden z premiérov Strednej a východnej Európy hovoril s premiérom Čion Vajom, o ktorý sa ho spýtal, akú máte, pán premiér, perspektívu vašej vlastnej krajiny. Ako si predstavujete, že vaša krajina bude vyzerať o 100 rokov? A on povedal, no my až s takou dlhodobou perspektívou nepočítame, neplánujeme náš rozvoj na takéto dlhé obdobie. Či táto otázka premiéra, ktorý sa spýtal túto otázku v 80. rokoch, sa zdá, že má veľký význam, pretože to jasne ukazuje, v akej perspektíve plánuje Čína. A ako ďaleko plánuje súčasné vedenie ich vlády, ako, sa, ako to vnímajú oni. A ja si myslím, že tu máme celkom jasný príklad. Napríklad to, čo bolo nedávno predmetom jednania v niektorých výboroch, ale takisto sa o tom hovorilo aj tu na vo výbore AFED, ide, išlo tu o zabezpečenie surovín. Ukazuje sa, že v niektorých oblastiach, napríklad pokiaľ ide o kovy zem, a vzácne zeme, až, 9, až 50 e, e, rezerv má v rukách Čína. Avšak bez týchto súrovín nemôžeme rozvíjať moderné technológie. A na druhej strane zase máme štáty, ktoré majú veľké devizové rezervy alebo majú surovinové rezervy. Ako príklad môžeme dodať energetické suroviny a sem by patrilo okrem Ruska aj e, Brazília, pokiaľ ide o potenciál primárnych surovín. Možno, že o dva, o tri alebo o viac rokov brazilský koncept bude prvým konceptom, ktorý sa týka ťažby ropy a plynu. Potom do toho ešte spadá, možno s výnimkou Ruska, aj ľudský potenciál, pretože demografia v Rusku nezohráva takú dôležitú úlohu, ako vidíme. Ale aj tu pozorujeme zaujímavé trendy, pretože podľa posledných informácií, ja som si niektoré stihol prečítať, v nasledujúcich dvoch rokoch sa aj demografia v krajinách zo skupenia BRICS zmení. To znamená, nedá sa vylúčiť, že India bude prvou krajinou, pokiaľ ide o počet populácie, a na druhom mieste bude Čína, na treťom mieste bude Nigéria. Hoci o Nigérii nehovoríme absolútne nič. Tento ľudský potenciál mm, súvisí aj so súrovinovým potenciálom a pravdepodobne sa zmení niečo, aj pokiaľ ide o túto africkú krajinu. A v tomto kontexte by som sa chcel spýtať, ako vnímate túto situáciu? Kto by mohol byť lídrom v tejto skupine krajín v budúcnosti? Pretože mení sa tu ten demografický potenciál a do úvahy prichádzajú takisto určité krízové situácie. O tom sme už z časti hovorili. To znamená, kto by sa mohol eventuálne stať vedúcou krajinou v tejto skupine. A potom ešte dve e, pripomienky, aký je vzťah medzi týmito krajinami a Európskou úniou. Vidíme, že máme strategické partnerstvo a pokračujeme, pokiaľ ide o uzatváranie ďalších obchodných dohôd. E, zo skúsenosti vieme, že máme schodok v obchodnom obrate a teraz máme uzatvoriť e, dohodu s Mercosurom a tam je takisto určitý schodok pokiaľ ide o obchodný obrad. A preto sa musíme spýtať, o tom sa hovorí aj dialógu, a tu by som sa chcel spýtať na ľudské práva, dodržiavanie štandardov ľudských práv, demokratické normy. Do akej miery tieto ovplyvňujú vzťahy s týmito krajinami. Ďakujem pekne. A Posledným rečníkom bude pán Landsberg. Ďakujem pekne. Pán predseda, iba jedna poznámočka, ktorá sa týka tohto zoskupenia, či už BRIC alebo BIC, ako nových aktérov na celosvetovej scéne. Ho, častokrát sa nazývajú aj rozvíjajúce sa krajiny na finančnom aj celosvetovom dianí. Avšak aby sme ich brali iba ako nejaké rýchlo sa rozvíjajúce krajiny. To by nebolo to správny postup vnímania ich. Ak je hospodárstvo našou alfou a omegou spolu s Karlom Marxom, tak je to skutočne pozoruhodné. Ale sú tu aj iné e, formy evaluácie, ktoré zohrávajú významnú úlohu, tak ako to spomenul môj kolega Grip, ktorý sa týka, kde hovoril o ľudských právach. A ja by som chcel, aby sa ľudské práva e, vnímali vážne aj v týchto rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách. A e, vidíme, že dve z týchto krajín sú významne sa rozvíjajúce krajiny vždy vnímame Indiu ako dôležitú ekonomiku, ako dôležitú demokraciu. A chceli by sme, aby skutočne posilňovali aj demokratické dianie vo svete. A čo som chcel zdôrazniť je, že e, ľudské práva sú fundamentálne dôležité pre budúcnosť. E, musia byť zachovávané a nemali by sa zaznávať nejakými, nejakým dualistickým pocitom miešania si krajín BRICS s krajinami BRICS. Musíme sa celkom jasne pozrieť na to, že čo vlastne na nás v budúcnosti čaká. Musíme sa k tomu postaviť. Ďakujem pekne a teraz odpovede. Poprosím v tom istom ráde, ako predtým poradí teda pán Nan Benavente a potom posledný rečník. Ďakujem pekne. Rád by som zodpovedal otázku pana Fan Ordena, pretože eh, u nás eh, v nemeckej vláde si veľmi často kladieme túto otázku, aký je vzťah medzi zahraničnou a obchodnou politikou. Čo robiť, ak máte nejaké obchodné vzťahy, dokonca aj prebytky v, s niektorými e, krajinami, ako ich zaangažovať do otázok, do ktorých nechcú byť zaangažovaní. A tu, s týmto súvisí aj otázka ľudských práv. Naša skúsenosť je taká, že zdravé ekonomické vzťahy sú základom vplyvu, ktorý môžete mať aj na ďalšie oblasti politiky, predovšetkým pokiaľ ide o ľudské práva. A samozrejme sú určite, určité obmedzenia, ale predovšetkým naši čínsky priatelia veľmi pozorne počúvajú, keď e, ide o ich záujmy. Keď oni majú napríklad záujem na e, nejaký transfer, e, na transfery technológií, na investíciách, keď sa chcú naučiť niečo od Európy, alebo keď chcú, aby Európa im pomohla, tak e, vtedy určite sú oveľa ochotnejší počúvať aj nepríjemnejšie otázky a ochotnejší nechať alebo vypočuť si kázanie európskych politikov, ako napríklad um, pán kancel, nemecká kancelárka Merklová, um, ktorá vystúpila pred uh, novinármi. Takže samozrejme vy vyložíte svoje karty na stôl, oni tiež a eh, dochádza k interakcii. Toto je naša skúsenosť, z toho sme sa veľa naučili a teda naučili sme sa pracovať takýmto spôsobom, pretože inak nemôže dôjsť k dialógu, potom iba k monológom alebo dokonca ani k tým monológom. Ak sa mám vrátiť k tým ľudským právam, vo väčšine európskych krajín, respektíve definitívne v našej krajine je to kľúčový aspekt, pretože riešime túto otázku, chceme riešiť túto otázku a chceme, aby naše vzťahy tiež e, znamenali istú zmenu v ľudských právach. Je to každodenný boj a pravdepodobne bude úspešnejší, ak máte na svojej strane argumenty, e, ktorým, ktorými môžete presvedčiť. Taká je to realita, pokiaľ ide o Čínu. a Myslím si, že trošku iným spôsobom je to, platí to aj pre vzťah s Indiou. A nakoniec by som chcel zod zodpovedať otázku pána Kelama, ak som teda si poznačil dobré meno. Áno, chceme mať silné, alebo je potreba mať e, silné politické, ekonomické motivácie, motivy na interakciu s EÚ a naše skúsenosti sú také, že interakcia s EÚ je to, čo by krajiny BRIC, napríklad hlavne teda Čína, by uprednostnili ale je to možné len do takej miery, ak je na druhej strane partner v tej oblasti, o ktorú majú činenia záujem. Ak nie, tak potom tam bude veľmi silná interakcia zo strany EÚ, eh, e ale, ale potom nie je taká silná odpoveď zo strany napríklad Číny a podobne je to aj v prípade Indie, respektíve také sú naše skúsenosti. Ďakujem, pán predseda. Prvá časť otázky pána Fan Ordena. Chcel by som e, sa k tomu vyjadriť, takýmto spôsobom vyjadriť svoj názor iným možno spôsobom. Lisabonskou zmluvou sme nezmenili spôsob, e, spôsob akým robíme európsku politiku e, konkrétne zahraničnú politiku. My sme zmenili inštitucionálny rámec, v rámci prostredníctvom ktorého je táto politika prezentovaná, reprezentovaná vo svete a e, je riadená a z toho potom aj vyplývajú rôzne dôsledky. Ja si nemyslím, že by to bol nejaký federalistický spôsob alebo zmýšľanie, ale myslím si, že ten dôvod je taký, že v tomto multilaterálnom svete človek je silnejší, ak hovorí jedným hlasom, teda sme silnejší a konáme spoločne. Individuálne členské štáty musia prispôsobovať svoje zahraničné politiky, ak človek, e, respektíve ak príjmete e, zmluvu, podľa ktorej dávate kompetenciu e, zastupovať vaše zahraničné záujmy jednému alebo dvom e, ľuďom a e, Európska zahraničná služba musí sa teda riadiť podľa týchto princípov zahraničnej politiky, tak samozrejme musíte vy prispôsobiť tiež svoju zahraničnú politiku, pretože mnohé otázky už možno by neboli relevantné. V, tiež v bezpečnostnej rade je treba mať e, vlastne stanovisko ku každej otázke. Členské štáty musia prispôsobovať e, svoju zahraničnú politiku a možno vstup Lisabonskej zmluvy e, do platnosti je považovaný za niečo prirodzené tu, ale nie v mnohých iných e, krajinách. E, e počkajme, uvidíme, že ako bude fungovať e, Európska zahraničná služba, vysoký e, zástupca EÚ. Takže vidíme, také sú postoje, a je dôležité rozmýšľať nad závermi, nad dôsledkami zahraničnej politiky. E, existujú rôzne strategické problémy, ako napríklad regionálne konflikty a tam nemôžete už mať tie národné politiky, teda môžete mať tie národné názory prezentované tu, ale tie národné politiky nemôžu naďalej existovať, pretože ak by tomu tak bolo, tak by ste boli v protiklade s tým, e, k čomu ste sa zaviazali. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem pekne. Pravdu si myslím, že tieto otázky odrážajú veľmi dobré pochopenie tých víziev, ktorým čelíme. Ale pripomínam, čo tu bolo spomenuté ohľadom členov BRICS. Sú to vlastne e, aktéry, ktorí majú čoraz e, väčšiu váhu vo svete aj vo svojom regióne a my to vítame v tom pozitívnom zmysle, vítame ich zvýšenú mieru zodpovednosti, pretože majú aj viac prostriedkov a chceme ich zaangažovať do tvarovania medzinárodnej politicky, politickej scény. Niektorí pozorovatelia tvrdia, že Čína je taký neveľmi ochotný partner, ale za posledné desaťročie alebo aj za posledné roky e, po e, olympijských hrách, úspešných olympijských hrách v Pekingu 2008. E, badáme nové správania, konanie v procese tvárovania medzinárodných inštitúcií. Vy určite lepšie viete než ja, aké sú problémy v dôsledku finančnej ekonomickej krízy Čína sa zrazu dostala e, do čela e, respektíve musí čeliť rôznym medzinárodným očakávaniam, ktoré sa zaoberajú rôznymi problémami, či už vnútornými alebo vonkajšími. A v tomto ohľade pre nás ako EÚ a členské štáty pri mnohých príležitostiach e, e, dochádza aj k, novým, e, k novej interakcii, napríklad na fore G20 s tými krajinami BRICS. Samozrejme je to na vás zvážiť, že nakoľko je Európska únia dobre zastúpená na G20, ale z nášho pohľadu vidíme G20 ako dobrý prostriedok Um, rokovaní s týmito uh, krajinami. Ďalšia otázka, um, ktorá môže priniesť zaangažovanie týchto krajín, ktoré majú naozaj bohatstvo zdrojov a vplývajú nielen na regionálne a medzinárodné trhy, ale uh, tiež môžu tvárovať a reformovať uh, tú medzinárodnú politickú scénu, respektíve aj Um, ekonomiku, ak by niektoré, niektorý z tých štátov, napríklad Čína, oznámila, že by zdvojnásobila alebo strojnásobila uh, dovoz nejakého tovaru, tak to by mohlo spôsobiť naozaj problémy na trhoch. Naša pozícia je samozrejme taká, že ich chceme zaangažovať do spoločného procesu. A pokiaľ ide o ľudské práva sme presvedčení, že e, toto sú veľmi dôležití aktéry v našich e, medzinárodných podmienkach a preto musíme byť opatrní, musíme využívať e, ten správny politický jazyk, aby sme riešili tie výzvy týkajúce sa ľudských práv v týchto krajinách. Ako správne bolo poukázané niektorými predrečníkmi, Ide tu naozaj o veľa vecí. Mnohokrát títo hráči nemajú radi kompromisy, chcú, aby sa k ním pristupovalo ako, ak už nie k rovnocenným, ako ku, e, tak ako ku dôležitým, významným partnerom e, e, kázanie, ktoré sa možno pred desaťročiami ročiami odohrávalo, respektíve možno aj, aj nedávnejšie dochádzalo k takémuto prístupu, tak to nie je nápomocné, ale ako bolo spomenuté vo svete po Lisabonskej zmluve, máme nové e, spôsoby, kanály, nástroje, aby sme e, dali najavo náš odkaz, naše posolstvo. Môžeme využiť rôzne prostriedky, ktoré máme k dispozícii, pretože naše spoločnosti v tom svete, v akom fungujú, E, musia čeliť rôznym výzvam a musia ich zvládať aj prostredníctvom mimovládnych organizácií, akademickej obce. Naozaj mnoho nástrojov, fór, prostredníctvom ktorých môžeme e, napomôcť spoločnosti napredovať a ochraňovať naše hodnoty. Ďakujem. Ďakujem. A teraz máme posledného ročníka, ktorý zodpovie otázky. Uh, Rád by som uh, zodpovedal otázku pana Tenoka ohľadom Brazílie, Európy a podobne. Poprvé, pomoc pre Rusko, Čínu alebo Indiu. To je len zlomok toho kapitálu, ktorý tam v súčasnosti plinie. Dokonca by som mohol aj s vami súhlasiť, že nepotrebujú už viac verejnej pomoci. Ale ako veľmi dobre viete, pomoc to nie je filantropia, to je taká páka, vplyv, ktorých chcete získať, ktorých chcete mať na svojich partnerov. Takže to je politická otázka, to nie je otázka toho, či dávať pomoc alebo nedávať pomoc. Taký je môj názor. Po druhé, je EÚ permanentná alebo skončí na ako skončí v ruinách. už toto je ak by sme toto zodpovedali, tak by sme, sa, tak by sme išli proti sebe, ale EÚ určite teda tu bude, e, respektíve Brazília tu bude, e, bude, nemusí to byť možno taká veľká mocnosť, ale určite prostredníctvom aj technológií, prostredníctvom svojich schopností, kapacít e, bude dôležitá. A pre nás je dôležitá obchodná politika a Eh, legislatíva. Napríklad v USA eh, respektíve US zákona ako taký tiger. To znamená, že si obzera svoju korisť a potom zautočí. EÚ je, tak, je ale taký veľký, milý hroch, maličké očičieka, prežúva, prežúva, mesiace, mesiace, pomaličky a potom, keď sa tá korisť nepozerá, tak ide a sadne si na ňu. Toto je spôsob, akým postupujeme my. A takto aj Brazília vnímala nariadenie REACH keď sa robí nariadenie, tak to nariadenie môže byť univerzálne. To sa môže robiť veľmi dlho a teraz to bude čoraz ťažšie, pretože tí ďalší reagujú a budú reagovať a preto sme povedali, že nemôže byť žiadne nariadenie bez reprezentácie. Takže keď hovorím, že si myslím, že sme tu v tomto spolu, v tomto, tejto veľkej finančnej kríze vo vzájomne prepojenom svete, ak EÚ padne, tak padne aj BRICS. Ak padne BRICS, tak potom bude padať alebo bude sa ešte ďalej potápať aj EÚ. Je to veľký systém. E, počas vojny došlo e, k tomuto. Zabilo sa veľa ľudí, e, investovalo sa veľmi veľa peňazí a potom Samozrejme, bolo to všetko treba obnoviť. V súčasnosti je dôležitá spolupráca. Viete, ako to vyzerá. Ja by som sa spýtal polského kolegu, kto bude potom lídrom, kto to bude viesť, to je ten problém. Jediný, kto, budú, kto bude viesť, sú tí, ktorí môžu zaručiť to, že to verejné, verejný majetok bude istým spôsobom fungovať. A ja myslím si, že momentálne je to len USA, ktoré vie zaručiť do istej miery e, túto situáciu. Čína, India alebo iné krajiny to nevedia. V takejto sme teraz situácii. Teraz keď prejdem k otázke pána Van Ordena. Obchodná politika, zahraničná politika sú veľmi prepojené. Zahraničná politika bola alebo je predovšetkým o tých národných záujmoch. Ak človek chce robiť zahraničnú politiku aj v rámci obchodu, musíte vedieť, aké sú vaše obchodné záujmy keď obhájite nejaký jeden sektor, tak možno to môže mať negatívny dopad na druhý sektor. Obchodná politika presúva vlastne tu je presúvanie rovnováhy medzi lobbystami. Zahraničná politika to bola kedysi iná, ale teraz sa jej začína podobať. A to je problém pre zahraničnú politiku, ak chcete robiť zahraničnú politiku s lobbystami, ktorí jednoducho na vás kričia zo všetkých strán. Národné vlády v tomto globálnom vzájomnom prepojenom svete strácajú legitímnosť, ľudia už neveria, že národné vlády môžu vyriešiť všetky tieto veľké problémy. Čo môžeme teda urobiť? Mm, vraciame sa k tomu, čo povedal pán Lambergis o demokracii. Nevieme, čo s tým robiť. A ešte k pánovi Kelapomi, Kelamovi pardon, a o zvýšení e, miery právneho štátu. Áno, súhlasím s tým. Jediný spôsob, e, akým India alebo respektíve India, Čína, možno aj nie tak Brazília si myslí, že tie pravidlá, ktoré existujú, boli robené bez nich, takže aj nie pre nich. Takže im treba uh, dať istú váhu, zvýšiť ich zaangažovanosť a účasť, ich zodpovednosť na to, aby mali aj teda väčšiu, väčšiu váhu alebo silnejší hlas. E, sme teraz vo veľmi neistých časoch, ale myslím si, že sú tu teda možnosti aj veľkej krízy, dokonca aj vojny v takomto kontexte. Ak nebudeme spolupracovať, ak to neurobíme dobre, tak môže nastať chaos. Eccezionalmente. <laughs> Výnimočne dáme pánovi Salafrankovi slovo. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, pretože som prišiel neskoro na rozprávu a išiel som z inej schôdze. Chcem povedať, že treba zablažovať kolegovi Zarimbovskému za organizovanie tohoto vypočutia o vzťahoch s BRICSom a samozrejme zablažovať všetkým vystupujúcim za ich e, isté prednášky a žiaľ nemohol som e, prísť e, na začiatku na prednášku profesora, ale keďže ho poznám veľa rokov a vypočul som si odpovede, tak si mm, viem predstaviť, že bola mm, taká výborná ako vždy a musím odpovedať na jednu otázku, ktorá teraz ma zaujíma aj my spôsobuje starosti. Ja si myslím, že teraz prebieha aj aktuálna zaujímavá štúdia, ktorú mm, vytvoril Inštitút Kano o mm, globálnom vplyve a všetci analytici hovoria, že za mm, 35 rokov sa ekonomická os na svete presunie z Atlantického oceánu e, na Tichomorie a Európa bude e, e, sa nakláňať týmto smerom a je tu otázka um, veľmoci USA, ktorá strojnásobuje uh, ostatné štáty. Um, Nemecko, Čína a e, zo štvornásobuje Rusko, Japonsko a sú to isté zaujímavé údaje e, voči e, malým členským štátom EÚ a hovorí sa tam, že napríklad Rakúsko príjma dvojnásobok prisťovalcov ako Brazília a že Dánsko v obchode so službami prevyšuje Rusko a že Slovensko strojnásobne prevahuje v medailách z športových súťaží a že Grécko vo vedeckom vyjadrení eh, publikuje viac ako Južná Afrika. Eh, v tejto súvislosti samozrejme tieto eh, údaje treba ešte doplniť, pretože dôležité sú tendencie a hovoríme tu o istých malých členoch EÚ. Keby sme hovorili o tých veľkých, tak myslím, že tieto údaje už by sa mohli prezentovať ako oveľa mm, očividnejšie. V tejto súvislosti chcem položiť otázku, pretože poznám dobre tú tému dohody medzi EÚ a Mercosurom a v tomto kontexte diskutujeme o prehnotení rozpočtu na 2011, ktorý požiadala Európska komisia, ktorá kráti prostriedky. Niektoré štáty ako Mexiko, Brazília aby sa e, e tieto priklonili k novej priority, ktorá sa e, v Severnej Afrike a Stredomorí. A e, vieme, že všetky to štáty, o ktorých hovorí e, BRICS, e, potrebujú príležitosti a e, tieto vychádzajú z dohodu o pridružení. No, e, Chcem sa pýtať, či e, uvažujete o tom, že tieto kratenia prostriedkov e, pre tieto geografické oblasti e, sú dobrý signál zájmu únie o krajine BRICS, v tomto prípade z Brazília a Ázia, alebo myslíte si, že EU by mala viac pozorovať vývoj v týchto štátoch a nekrátiť svoju symbolickú pomoc týmto štátom? Ďakujem za to, že ste mi umožnili položiť túto otázku. Bene, allora la risposta a professor Valdao. Teraz odpovie profesor Valdao. Una una pregunta Je to ťažká odpoveď a ťažká otázka, pretože na jednej strane je to dobrý znak, že Európa sa naozaj začína zabrať tým, čo sa deje v Severnej Afrike a že vážnejšie vystupuje vo vzťahoch s arabskými štátmi Severnej Afriky, aby to, čo nazývame arabská jar, e, mala aspoň možnosť premeniť sa na niečo dobré. Na symbolickej úrovni je pravda, že už nebudú dotácie pre Brazíliu a Mexiko, ale je pravda, že v skutočnosti Brazília a Mexiko už nepotrebujú dotácie. My naozaj potrebujeme spoluprácu, obchod a veľa vecí, ktoré treba robiť spoločne, napríklad ísť do Afriky spoločne, kde treba robiť e, isté veci a robiť e, trojuholníkov spoluprácu a mnoho vecí, ktoré možno robiť spoločne. Problém Európy, osobitne z Brazíliou a Mercosurom, je nadalej otázka vydávania medzi Európou a Mercosurom. Keď e, vidíme, že Američania stiahujú dotácie etanolu z iných dôvodov, dôvodov, ktoré nemajú nič spoločné s etanolom a potom Brazílčania budú môcť vyvážať etanol do USA. A v pre Európu je tu jasne problém s poľnohospodárstvom. Nemôžeme povedať, že nie. Tak si myslíme, že toto sú tie signály, ktoré sú najzložitejšie. Európa naozaj je pripravená uzavrieť eh, hlboké predveženie so štátmi Latinskej Ameriky, hlavne so štátmi ako je Brazília. Áno alebo nie? Európa e, súhlasí s tým, e, že sa e, zosúladí so záujmami, ktoré prichádzajú z inej strany. Áno alebo nie. Teda oveľa dôležitejšie je to, ako to, že sa krátili dotácie Mexiku a Brazílii. Je to veľmi ťažká otázka. Bene, grazie ai relatori. Gra- Dobre, ďakujeme vystupujúcim aj kolegom, ktorí vystúpili a vďaka bolo toto zasadnutie zaujímavé. Ideme na ďalší bod programu. Odporúčanie Rade a komisii týkajúce sa rokovania dohode o pridružení medzi EU a Moldavskom. Pripomínam, že toto je e, druhé prebranie e, tej, e, tohto odporúčania v rade počas ich rokovaní medzi Moldavskom a počas podosiahnutie dohody s Moldavskom bolo predložených 92 pozmeňujúcich návrhov a Spravodajca e, predložil 9 kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Výbor pre medzinárodný obchod hlasoval o svojom stanovisku, e, ktoré som zapracoval do tohto textu a ten bude odhlasovaný zajtra a to bolo len dnes po a dám e, slovo spravodajcovi, vocanovi, ak je pripravený, aby nám dal svoje pripomienky. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tejto diskusii ohľadne tejto správe. Mali skutočne pozitívne pripomienky a takisto aj deňoví spravodajcovia z ostatných skupín, s ktorými som mal skutočne veľmi prospešné stretnutie posledný týždeň. A výsledkom tohto stretnutia vzniklo viacero návrhov na kompromisné pozmeňujúce nárohy a možno by som mohol vysvetliť, pán predseda, že môjim úsilím bolo a je nájsť čo možno najväčšiu mieru konsenzu tieto téme. Myslím si, že je výnimočne dôležité, keď hovoríme o krajinách v našom východnom partnerstve, aby sme príjmali konzistentné a široké koncenzy, ktoré naznačia možnosť uberať sa smerom vpred, aby sme zabezpečili náš signál za Európsku úniu, ktorý by bol jednotný, ak sa snažíme nájsť kontakt s týmito krajinami. A to je presne to, čo je základom týchto kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú predložené. Zároveň by som sa chcel poďakovať výboru INTE e, za vytvorenie, a kde sa stanoviska, o ktorom dnes hlasovali. Predložil ho pán David Martin a chcem povedať, že toto stanovisko nejako spravodajcu nespôsobuje žiadne problémy a odporúčam kolegom, aby sme integrovali toto stanovisko, e, tak ako ho bolo pozmenené dnes v tomto výbore e, do našej správy. Kompromisné pozmenujúce návrhy sa dotýkajú viacerých pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili kolegovia a dúfam, že ich máte všetci pred sebou, to znamená, nemusím ich teraz čítať jeden po druhom, ale chcel by som predsa len chcieť e, navrhnúť jednu zmenu. Ide o pozmeňujúci návrh, ktorý vyplynul z diskusie s tieňami nespravodajcami. Ide o pozmeňujúci návrh ktorý sa týka oceku 1, bod A. A nové znenie by bolo, a ospravedlňujem sa, že to je dlhá veta v anglickom jazyku a nechcem byť medzi tými, ktorí eh, <laughs> jednoducho chcú robiť niečo v neprospech nášho jazyka a preto by som nechcel, aby sa tento náš jazyk angličtina nejako zdegradoval, ale predsa len tu ide o výraz Európsk, perspektíva Európskej únie a nie ako v pôvode e,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 and a necessary catalyst for public support for these reforms. Uh, and I hope... Uh... A dúfam, pán predseda, že touto malou zmenou, respektíve preformulovaním navrhovaného kompromisného návrhu, nájdeme širokú podporu naprieč celým politickým spektrom. Zároveň by som uvítal, pán predseda, ak by sme mohli si vypočuť pripomienky kolegov, kolegyň k tomuto návrhu, ako som ho prečítal. Ďakujem pekne, dám slovo tieňovému spravodajcovi. Trajan Ungureane, nech sa páči, máte slovo. Som tu, hneď pred vami. Dovolte mi, aby som sa poďakoval spravodajcovi, ktorý ukázal úplne konštruktívny duch a to aj napriek skutočne komplexným negociačným stretnutiam, ktoré boli niekedy aj možno príliš tenzné, ale oceňujem jeho flexibilitu, sílu jeho úsudku a podporujeme takéto kompromisné riešenie, ktoré bolo práve prečítané Myslím si, že je to veľmi múdre a vhodné, vhodná formulácia. Odhľadnúť od tohto, myslím, že nie je tu viac problémov, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy a týkajúce sa správy. A myslím si, že tým vlastne sme zvládli tú poslednú prekážku, ktorá stála v ceste. Ak môžem ukončiť, tak dovolte, aby som súhlasil so spravodajcom ešte raz pokiaľ ide o rýchly úpadok anglického jazyka. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Pasku, máte slova. Pán predseda výboru AFED, ďakujem pekne. Ja e, paradoxne takisto nemám, čo by som doplnil alebo povedal proti tomu, čo povedal pán Ungurano k tejto správe. A takisto podporujeme stanovisko, e, ktoré spravodajca predložil. E, spravodajca urobil solidnú profesionálnu prácu tým, že sa mu podarilo nájsť kompromisnú formuláciu pre niektoré kľúčové prvky. A chcel by som oznámiť, že my takisto podporujeme túto zmenu na poslednej chvíli, ktorá bola oznámená a o čo nám ide. Ide nám o ďalší krok smerom vpred v tomto procese eh, ohľadne Moldavska, aby sa tu dosiahli štruktúralne reformy, aby sa táto krajina mohla stať jedného dňa členom našej Európskej únie. Viete, že práca, ktorá bola venovaná tejto správe, je skutočne pozoruhodná a neostávame nič iné ako podporiť to, čo podal kolega Ungurána ohľadne e, príspevku spravodajcu, e, pokiaľ ide o nájdenie riešenia v týchto dôležitých otázkach. Takže týmto ďakujem pekne za možnosť vyjadriť sa, pán predseda, a chcem sa poďakovať spravodajcovi a kolegom za ich prácu, ktorá bola význačná. Tretím na zozname Pán Werner Schulz, nech sa páči, za zelených. Pán predseda, pán spravodajca, Máme tu veľkú zhodu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť. Je to veľmi obozretná správa, vyvážená správa, ktorá robí nádeje krajine, ako je Moldavsko. A tie zmeny, ktoré tu prebiehali, boli podporné, to treba zdôrazniť. A skutočne sa teším, že aj v tom jednom spornom bode, ktorý sme doteraz mali, už teraz e, sa našla správna formulácia, respektíve kompromis. E, ide o článok, ide o pozmeňujúci návrh, ktorý vychádza z článku 49 Európskej perspektívy. A chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za skutočne veľmi dobrú prácu, ktorá nám umožnila uh, nájsť túto veľkú zhodu naprieč politickému spektru a myslím, že týmto sa celá situácia ohľadne Moldavska pohne smerom vpred a že protagonisti zaznamenajú pokrok. Ďakujem, pán Tenok, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Naša skupina takisto podporuje uh, návrh uh, Syra Watsona. A rumunský kolega hovoril o otázke Rumunska. Ja skutočne si pamätám, čo tu povedala som už 8 rokov v tomto výbore. Hovoril sa tu o formulácii, ktorá bola použitá tak pre Rumunsko ako pre Moldavsko. O Rumunsko samozrejme väčšie. A predovšetkým napríklad k Ukrajine sa vyjadrujú Poliaci. Hovoril, je to podobné, ako keď sme hovorili o euroatlantickom priestore a európskom priestore a Musíme hovoriť o tejto perspektíve konkrétnejšie, ale predsa len podporujem tento, toto smerovanie. A chcel by som, aby rumúnsky kolegovia, keď budeme mať diskusiu o Ukrajine, aby podporili Ukrajinu z takouto perspektívou Európskej únie, aby to bolo obojstranné, aby sme sa držali tých istých formulácií naprieč celému východnému partnerstvu Moldavsko, Ukrajina, možno aj Bielorusko v budúcnosti ak sa táto krajina zdemokratizuje, že nemali by sme používať iné znenia, formulácie, pretože tie semantické rozdiely potom môžu znamenať významné dopady. Ja myslím, že eh, tieto krajiny majú záujem dostať sa do európskej. Čiže držme sa jednej formulácie a nepoužívajme odlišné formulácie, ktoré možno nemajú nejaký významný dopad, ale predsa len eh, Ukrajinológovia alebo Moldavológovia sa budú snažiť potom interpretovať, čo sme vlastne chceli povedať. Rečník nemá zapnutý mikrofón. <laughs> Expensive, but beautiful. Drahé, ale pekné, hovorí pán predsedajúci. Pán Salafranka, nech sa páči. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Hoci tieňový spravodajca našej skupiny, pán Gurinov, veľmi jasne povedal, aké je stanovisko. Nechcem v mene skupiny EPP premhať príležitosť a chcem zablahoželať pánovi Vaconovi za jeho otvorenosť a jeho prúznosť a schopnosť viesť dialog, aby Európsky parlament sa mohol zjednotiť v citlivej téme a vidíme dokonalé logiku, na základe ktorej nás žiada pán Tonok, aby sme mali súladný prístup k štátom ktorých, s ktorými rokujeme. Pán um, Watson um, navrhol uh, istý uh, vzorec a uh, my uh, budeme uh, podporovať ho veľmi jasne a odhodlane. Eh, onorevole Makovej. Pani Makovej. Oh, thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o ústny pozmeňujúci návrh a pán spravodajca to vyriešil, som skutočne rada, ale zároveň by som chcela povedať pár slov, pokiaľ ide o odvolávku k článku 49 zmluvy, pokiaľ ide o členstvo a najdôležitejšia záležitosť je, že v tomto prípade v Moldavska sa pozeráme na to, čo sa táto krajina jej podarilo dosiahnuť, čo sa ľuďom, populácii v tejto krajine podarilo dosiahnuť. Skutočne každý tam ukazuje jasné úsilie a je to badateľné za obdobie posledných rokov. Čiže toto je vlastne technická evaluácia, ktorá musí byť odzrkadlená aj v našich politických rozhodnutiach. Čiže ešte raz pozeráme sa na to, čo dosiahla táto krajina a preto musíme uznať tieto pozitívne výdobytky a musíme ich pozbudiť, aby pokračovali v týchto reformách, pretože je to vlastne našim cieľom podporovať krajiny ako Moldavsko, aby to bolo celé na prospech občanov tejto krajiny. A druhá pripomienka, ktorú by som chcela adresovať, je, že 15. a 16. júna sme mali PCC, ktoré sa konalo tu na Bruseli s našimi kolegami eh, z parlamentu Moldavska. Prijali sme odporúčania ohľadne viacerých oblastí a Týkalo sa to predovšetkým rozvoja tejto krajiny a aby som vás informovala, tieto odporúčania boli zaslané aj tomuto výboru. Ďakujem pekne. for the conclusion. Takže poprosím pán spravodajca na záver. Ďakujem, pán predseda. Považujem si E, teda som veľmi ráda, že som spravodajcom pre Moldavsko a nie pre jeden, e, jedného z jeho veľkých členov. Ďakujem za láskavé slovo, slova, za trpezlivosť pri príprave tejto správy. E, ďakujem aj pani Makove, ďakujem aj výboru pre medzinárodný obchod. A myslím si, že táto správa vyšle jasné posolstvo Moldavsku, že pokrok na reformách, e, ktorí dosahujú aj pokrok pri uh, riešení konfliktu v, v Podnestersku. Myslím si, teda, že to Európska únia vníma veľmi pozitívne. Je veľmi zaujímavé eh, pracovať takouto, eh, na správe o takéto krajine. Je to veľmi, je to malá, ale veľmi eh, prekrásna krajina. A v týchto ťažkých časoch, keď samozrejme pokrok je ťažké dosiahnuť, treba oceniť to, čo sa im už podarilo a ja dúfam, že sa nám podarí rozvinúť ešte užšie vzťahy, bližšie vzťahy s touto krajinou a myslím si, že by sme mali mať zajtra príležitosť o tejto správe hlasovať. Bene, colleghi, grazie a tutti, Una breve... Ďakujem kolegovia, ďakujem všetkým. Dáme si krátku 10-minútovú prestávku do 5.30. Beh, questo lo vedranno, eh, so.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 Bene, cari colleghi, <clears throat> rispettiamo la Vážení kolegovia, budeme sa snažiť o mm, presnosť, dôslednosť, dochvíľnosť a začneme, hoci máme len teda niekoľko minútové meškanie. E, náš host prišiel včas a máme aj dosť nabitý program, takže by sme mali začať. Sme veľmi radi, že môžeme privítať na našom stretnutí hovorcu Rady zástupcov Irackej republiky, A ešte pre vašu informáciu, pre vašu informáciu kanál 17, tam môžete nájsť tlmočenie do arabčiny. Pán predseda, a to, že ste tu, To je hmatateľný dôkaz toho, ako sa posilňujú a rozvíjajú vzťahy medzi našimi dvoma parlamentami. Náš výbor má naozaj veľký záujem na rozvoji demokracie vo vašej krajine a to je doložené aj určitými faktami, ktoré by som chcel tu vymenovať. Naše eh, rozhodnutie po, eh, dať eh, správu e, nášmu kolegovi Maurovi, e, správu o Iraku. E, potom viedla aj k návšteve Iraku pod vedením pana predsedu Stevensona, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s vašou krajinou. S ním ste sa aj stretli v Bagdade a som rád, že tiež predseda tejto schôdzi. Náš výbor usporiadal, teda um, uskutočnil aj verejné vypočutie, ktoré sa venovalo hospodárskej a sociálnej situácii vo vašej krajine. Počas tohto vypočutia sme si vypočuli názory rôznych občanov Iraku, ktorí sem prišli a hovorili o udalostiach, e, ktorý, ktoré tam prebiehajú a mm, predstavili aj istú pozitívnu víziu situácie, e, to, že im ide o mierový Irak, ktorý mm, bude e, patriť všetkým občanom bez ohľadu na pôvod, na vierovýznanie a že všetci Ehm, budú mať rovnaké práva aj slobody. Pán predsa rád by som bol, ak by ste sa aj vy vyjadrili k týmto témam. Môžete si byť istí, že Európska únia a Európsky parlament vám veľmi solidárne chcú pomôcť na tejto ceste. Je tu aj zmluva o spolupráci a partnerstvom medzi Irakom a Európskou úniou ktorou sa parlament bude zaoberať v nasledujúcich mesiacoch a sme si istí, že určite prispeje k rozvoju bilaterálnych politických, ekonomických vzťahov. Irak je bohatou krajinou nielen z dôvodu prírodných zdrojov, ale tiež vzhľadom na to, že má za sebou veľkú bohatú históriu, má dobrý národ, kvalitných ľudí s vysokou morálkou. Je dôležité, aby si táto krajina zachovala svoju rôznorodosť, pretože tiež spolu vytvára jeho identitu. Výzvy, ktoré riešite sú nespočetné, o tomto budem určite v debate hovoriť. Ja by som veľmi rád vám, ako aj členom vašej delegácie, ešte raz chcel e, povedať, že vás e, tu veľmi radi vidíme a už vám aj odovzdám slovo. Bol by som veľmi rád, ak by ste sa obmedzili na 15 minút, aby sme potom mohli viesť e, dialog. Takže veľmi rád by som teraz bol, aby ste sa vyjadrili. Takže pán Usama An Nujajfi. Ďakujem, pán Albertini, pán predsedajúci. Je to veľmi dobrá príležitosť. Chceli by sme vás pozdraviť v mene irackého ľudu eh, a pozdraviť eh, našich európskych priateľov, povedať vám salam, eh, lejkum, pokoj s vami. Dúfam, že pokoj bude naozaj vládnuť medzi všetkými ľuďmi, pokoj a láska. A E, samozrejme mier, e, e, sloboda, rovnosť a spravodlivosť. Dámy a páni, jednou z charakteristik, ich, ktoré Allah dal našim ľuďom, je to, že ľudia eh, sa dokážu pozviechať po katastrofách vždy, keď nastane nejaké nešťastie, či ekonomika, alebo eh, sa stane teda niečo iné, tak tak ako Fénix povstal z popola a ešte silnejší, tak eh, taký sme aj my, naša krajina, naši ľudia sú ľudom e, civil, prvotnej civilizácie a e, my sme tiež vytvorili veľké umelecké diela, všetky vojny, tá kliatba pre Irak e, sa neskôr stala požehnaním. My dúfame, že naši ľudia budú žiť v bezpečnosti aj v slobode v budúcnosti Náš ľud a naša krajina prešla veľmi ťažkými časmi, bola zničená, e, infraštruktúra bola úplne e, zdemolovaná e, a stali sme sa doslova takým bojovým polom, dokonca aj pre ostatné krajiny. Mnohí nevinní za to zaplatili životom. V súčasnosti mnohí rečania nevedia, Eh, kde je zdroj, kde je pôvod eh, tej, tej krízy. Eh, my sme svedkami rôznych protikladných záujmov a toho, že tie zahraničné mocnosti chcú zasahovať a destabilizovať našu krajinu. Máme rôzne verzie toho, čo sa deje a existuje istý vnútorný hlas, ktorý by chcel možno vymazať krajinu, e, zničiť krajinu, e, rozdeliť ju, e, spraviť z nej ruiny a môžeme vidieť, že niektoré časti spoločnosti využívajú e, toto vákuum na plianenie, pustošenie, na obohatenie sa a preto naša krajina sa snaží obnovenie svojej zvrchovanosti, svojej mm, vlády, riadenia krajiny a preto prostredníctvom demokratického procesu máme teraz aj parlament, ktorý sa snaží byť hovorcom ľudu a e, ktorí chcú vytvoriť zjednotený demokratický Irak ktorý zaručí mier a stabilitu pre svojich obyvateľov, ale niekedy, bohužiaľ, to všetko, čo sme chceli alebo čo chceme, tie naše nádeje sa nevedia pretaviť do mm, reality, pretože bohužiaľ e, sektárske násilie a e, konflikt e, to stiažuje. My sa snažíme byť e, úspešnejší, plodnejší, aby sme zaručili, že my, poslanci, budeme hovorcami ľudu a nie e, hovorcami vlády. Snažíme sa dať moc ľuďom, aby mohli vykonávať svoju slobodnú vôľu kreatívnejším, efektívnejším spôsobom a demokracia to nie je cudzie, nič cudzie našej kultúre. Naša história dokazuje, že naša krajina, naši ľudia boli medzi tvorcami demokracie v dávnej minulosti a tá demokracia od nás bola vzatá na taký dlhý čas, že sme aj zabudli, ako ju vykonávať, ako ju uplatňovať. A za posledných niekoľko mesiacov Irak bol svetkom toho, alebo dokázal to, že túži po demokracii, po slobode, že chce bojovať proti podvodom, proti rodinkárstvu, proti korupcii, e, vybudovať celnú štruktúru, e, dvíhať povedomie národa v súčasnosti túžime sa dostať z tejto ekonomickej a politickej krízy, ktorú zažívame. A radi by sme vás požiadali, aby ste nám pomohli prekonať túto krízu, aby sme napravili, eh, vyriešili problémy, ktorým čelíme. EÚ ehm, eh, e má dôležitú úlohu eh, pre, pri budovaní mieru a prosperity pre ľudí a vyzývame Európu k tomu, aby investovala aj do našej ekonomiky, do nášho priemyslu, do našej technológie, pretože naša krajina je teraz otvoreným trhom, otvorenou trhovou ekonomikou s veľmi dobrými výhľadkami. A ako viete, to sa nedá poprieť Iraku sa podarilo prekonať veľmi vážne problémy, aby sa mohol vrátiť k stabilite a mieru v regióne. Ak táto kríza bude pokračovať, bude to naozaj taký ten vriaci kotol a um, um živá um, spiaca sopka ľuďom v Iraku, treba pomôcť, treba ich podporiť. Pokiaľ sa to neurobi, bude to taká dvojsečná zbraň. Môže to byť možno, po, ak sa pomôže, tak to bude pozitívne, ale ak nie, tak sa môže rozpútať peklo. A tie dôsledky môžu pocítiť všetci. My podporujeme a presadzujeme e, vôľu ľudí, nie vôľu vlády my by sme chceli mať účasť na prebiehajúcom procese demokracie. Sme proti pokračujúcemu útlaku a bojujeme proti korupcii v našej krajine, ako aj v okolitom svete. Ale ako viete, vážení kolegovia, my sme proti tomu dvojitému metru, e, ktorého sme niekedy svetkami v našom regióne rodinkárstvo a útlak, e, to je jedna tá istá vec, či už je to e, tu alebo, na inej, alebo v inej časti sveta. Takže nemôžeme to popierať alebo bojovať proti tomu v jednej časti sveta a ignorovať to v inej časti, v inom regióne. Myslím si, že by sme nemali pracovať proti vôli ľudí a na ich úkor, ale poučiť sa aj z existujúcich skúseností. E, tie malé skupiny, ktoré e, živia sektársky konflikt, e, dúfajú, že naši európski kolegovia si budú dobre respektíve naši európsky kolegovia si musia byť vedomí, že e, tento konflikt je živený zo strany tých malých skupín a ak si toho nebudú vedomí, tak nepostúpime, nebudeme napredovať a bude to problém aj do budúcnosti. E, zbranie, ako viete, nie sú jediné prostriedky, akým vyriešiť naše problémy a naše konflikty. Musíme nájsť iné mierové spôsoby. A chcel by som zdôrazniť moju a našu vďaku za láskavé pozvanie a za to, že ste mi dali príležitosť poinformovať vás o situácii v Iraku. E, e, e, Ďakujeme, vážený rečník. A teraz na začiatku tejto rozpravy vystúpi spolu predseda a delegát a predseda delegácie pre vzťahy s Irakom, pán Stevenson. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj za e, vašu pohostinnosť a pozvánky, aby naša delegácia prišla na zasadnutia výboru pre zahraničné veci a chcem e, vítať e, vaše vyjadrenia pána Jeffyho. Um, a dosť veľký počet, e, a to 10 e, poslancov a poradcovia, ktorí sem prišli z Iraku, sú pre nás podstou, že ich môžeme tu všetkých privítať a je to aj pre mňa podstou, že som mohol viesť e, malú delegáciu do Bagdadu a Erbilu v apríli tohto roku a chcem sa vám poďakovať prvom rade za e, vašu postinnosť a význam, ktorý ste dali našej návšteve, keď ste nám umožnili stretnúť sa s predsedom e, Talibanim a s predsedom Bazanim, keď sme boli v Kurdistane a aj stretnutie s vami bolo jednou z e, hlavných udalostí našej návštevy a tiež sme sa stretli s ministrom zahraničných vecí a zástupcom ministra ministra, mm, predsedu vlády a s ďalšími, takže bola to veľmi zaujímavá návšteva pre nás všetkých niektoré kľúčové body, ktoré sme prediskutovali počas našej návštevy, bola situácia o vláde eh, národnej jednotky a skutočnosť, že je pre nás sklamaním, že dokonca aj dnes sme ešte nezaznamenali menovanie ministra vnútra, obrany a bezpečnosti. To sú tre kľúčové ministerstva a tiež sme ešte nezaznamenali menovanie predsedu Rady pre strategické politiky, čo bolo jednou z kľúčových prvkov dohody z Erbilu. Tých 19 rôznych e, dlžek v dohode Erbilu, žiadna z nich, e, pokiaľ viem, neboli naplnené. To je pre nás sklamaním. Vláda už je pri moci viac ako 100 dní a dúfali sme, že zaznamenáme pokrok. V mojich rozhovoroch s vami počas obeda na bilaterálnych schodzách s niektorými kolegami vo vašej delegácii ma do istej miery uspokojili, že postupujeme k naplneniu niektorých týchto menovaní a to je um, zásadné, aby e, sme dosiahli vládu národnej jednoty a nemyslíme si, že je zdravá možnosť, aby všetky tieto právomoci boli zachované v úrade um, predsedu vlády, bez ohľadu na to, kto to bude. Um, otázka, o ktorej sme uh, dlho hovorili v Iraku, bol masaker e, v apríli v tábore Ashraf a Veľmi radi by sme s vami spolupracovali, aby sme pomohli dospieť k riešeniu tejto humanitnej krízy tým, že sa budeme čo najviac snažiť, aby sa navratilo tých 30 400 ľudí zo strafu a presídlili do štátov EU, Kanady, USA, Norska, Švajčiarska, ktorí by chceli pomôcť. Plne si uvedomujeme zvrchovanosť Iraku na svojom území a chceme urobiť všetko, čo dokážeme. Podporujeme však pani Nové Pile z úradu Vysokého komisára pre ľudské práva OSN a jej výzvu na úplné a nezávislé vyšetrenie toho, čo sa stalo 8. apríla a túto výzvu tiež zopakovala mm, baronka Aštonová, vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci. A tiež som sa mi hovoril počas voda o našej iniciatíve, aby sme mali spoločnú konferenciu medzi komisiou, radou ministrov a Európskym parlamentom o investičných príležitostiach v Iraku. Toto bude jedinečná konferencia 5. a 6. decembra pričom sa budeme zameriavať na energiu, mm, ropu, mm, plyn, obnoviteľné zdroje a aj poľnohospodárstvo a obchod a spojíme kapitálnu priemyslu z celej EÚ, e aby sme ukázali, že toto je mm, štát s výbornými príležitostiami, kde môžeme vytvoriť e, podnikanie a aj pracovné miesta v Iraku, ale tiež e, to môže byť veľká príležitosť pre európske podniky a dúfam, že budete vidieť otvorenie tejto konferencie vrátane mm, prezidenta Talibanyho aj predsedu Baroza, aj predsedu Európskeho parlamentu Buzeka, aj premiéra Donalda Tuska z Polska. Teda toto zdôrazní dôležitosť, ktorú my vidíme v našom partnerstve medzi EÚ a Irakom a budúcou prosperitou vašej ekonomiky a teším sa, že budem s vami spolupracovať pri naplňaní tejto konferencie. Grazie, presidente Stevenson. La parola all'onorevole Mario Mauro. Ďakujem pekne, pán Stevenson. Teraz dostane slovo pán Mario Mauro. Nech sa páči, je spravodajca pre Irak. Pán predseda parlamentu republiky Irak. Teším sa, že vás vidím znovu medzi nami po návšteve v Bagdade. Táto návšteva ma skutočne ohúrila. Skutočne ohúrila. Predovšetkým ma tam dojal irácky národ. Tam som skutočne zistil tú ich lásku k životu. A to je vlastne to, čo je dôležité pri prekonávaní prekážok. A Môže to niekedy viesť aj k tomu, že je človek pripravený riskovať svoj život. To ma skutočne dojalo. Ľudia tam zomierajú, pretože milujú život. Ľudia zomierajú, pretože vedome sa zasadzujú za to, aby napríklad boli zachované inštitúcie, umierajú za to, aby deti mohli chodiť do škôl, do univerzít a tak ďalej. A to sa deje aj z tých dôvodov, že ešte tam je nedostatok demokracie a prevláda teror. Skutočne musíme nájsť, a to je dôležité, určitú vyváženosť medzi mocou a preto by som sa chcel spýtať jednu otázku, či by ste nám mohli povedať váš názor, pokiaľ ide o rozvoj v Iraku. Myslíte si, že sme už do, že ste už dosiahli, alebo že sme už dosiahli určitý zvrat, pokiaľ ide o smerovanie vlády. Ako to vyzerá? Môže vláda možno ešte niečo ovplyvniť v tejto oblasti? Môže byť v ústretí jednotlivým stranám? Môže byť moc prerozdelená spravodlivejším spôsobom? A myslíte si, že dohody s Európskou úniou by, mohlo, by sme mohli zlepšiť na základe stability. Pán Salafranka, nech sa páči. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. <clears throat> Tiež by som chcel privítať predsedu Irackého zhromaždenia vyjadriť v mene našej politickej skupiny našu solidaritu eh, k konsolidácii a demokratizácii eh, Iraku. Vítame tieto dobré správy, pokiaľ ide o to, že napríklad produkcia ropy teda sa vracia do normálu. E, tiež, e, že e, sa znížili počty obetí, aj keď samozrejme minulý rok dokonca bolo až 4 tisíc obeti. Myslím si, že treba uznať tieto snahy a v tomto kontexte by som chcel vyjadriť dve obavy, ktoré už spomenul aj pán kolega Stevenson. Tá prvá sa týka toho presunu kompetencií a pokiaľ ide o ministrov obrany ministrov a ďalšieho ministra a teda mal som aj príležitosť ich pozdraviť dnes počas obeda a potom chcem vyjadriť obavy o ľudí, ktorí sú v kempe Ashraf a teda Európsky parlament prijal niekoľko uznesení, pokiaľ ide o túto tému. Aj vysoká predstaviteľka vyjadrila svoje obavy, a aby sa už teda nezopakovala tá dramatická situácia, ku ktorej došlo v krajine. Nuž a tá moja konkrétna otázka by sa týkala existujúcej dohode medzi USA a Irakom o stiahnutí 46 tisíc amerických vojakov z krajiny, ktoré sú ešte v Iraku a ktorých prítomnosť by teda mala skončiť koncom tohto roka. Tá konkrétna otázka znie, či máte teraz podmienky také, aby ste mohli zaručiť bezpečnosť vášho vzdušného priestoru, bezpečnosť v dodávke energií a či sa môžu tiež ochraňovať e, distribučné body e, ropy a aká je vaša pozícia e, vzhľadom na prípadné predlženie prítomnosti amerického vojska v Iraku. Myslíte si, že by sa mala predlžiť táto prítomnosť, alebo si myslíte, že by tieto dohody mali vstúpiť okamžite do platnosti? Ďakujem. Franka, la parola Ďakujem pekne, pán sala Franka. Pani Tripols. voorzitter. Uh, ik wil ook uh, de voorzitter... Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcela poďakovať nášmu hostovi, že prijal naše pozvanie. Som skutočne rada, že povedal konkrétne slova a že hovorí o tom, ako sa Irak upísal demokracii. Pán predseda už pokázal na celý sled problémov, ktoré súvisia s potláčaním, represiami a tak ďalej. A z mojej strany by som sa chcela spýtať niekoľko otázok, predovšetkým pokiaľ ide o dôležitú otázku ľudských práv v Iraku. Ide predovšetkým o slobodu vyjadrovania sa a slobodu tlače. Pán predseda, Chcela by som vedieť, či sú tu nejaké legislatívne opatrenia v tom zmysle, aby bolo zabezpečené, zabezpečená sloboda prejavu, aby mohla tlač pracovať slobodne. V niektorých správach organizácie Human Rights Watch sme počuli, že práca ako taká v oblasti žurnalizmus nie je, ni- nie je v žiadnom prípade uh, ľahké, pretože sú tam ľudia, ktorí sú zastrašovaní a preto by som chcela počuť váš názor k tejto téme a to sa týka napríklad aj trestu smrti. Viete, že Irak je jednou z tých krajín, kde je najviac vykonaných rozsudkov trestu smrti na 4. mieste z celosvetového meritka. A to, že v roku 2004 bolo znovu zavedené znovu zavedený tento trest smrti. Už bolo odsúdených od tohto roku zhruba 300 ľudí, ktorí boli aj popravení. Bohužiaľ, k týmto popravám máme iba málo informácií. Niekedy sa uvádza, že dokonca je zhruba tisíc ľudí, ktorí sedia v celé smrte, čakajú na rozsudok. Mohli by ste povedať niečo k politike v súvislosti s trestom smrti v Iraku? A výbor pre ľudské práva dnes do poludnia hovoril o Medzinárodnom trestnom súde. E, máte v tomto ohľade určitý pokrok, ktorý ste zaznamenali, teraz myslím na ratifikáciu dohody, e, rímskej dohody. A teraz ešte niečo k situácii a postaveniu žien v Iraku. Násilie proti ženám je veľkým problémom a takisto vraždy z česti to je veľký problém pre ženy a pre dievčatá, ale je tu aj obchod so ženami a sexuálne násilie proti ženám. Mohli by ste povedať niečo k týmto otázkam alebo k opatreniam, ktoré v tejto oblasti eh, hodlá prijať iracký parlament. Možno by ste mohli povedať aj niečo ohľadne eh, Mos, mesta Mosul, ktoré je tretie najväčšie mesto v Iraku. Myslím, že Mosul je veľmi dôležité miesto na to, aby sa zabezpečila bezpečnosť celej krajine. Ak sa nemýlim, tak ste vy, pán predseda, prednedávnom navrhli, aby mesto Mosul e, dosiahlo polovičnú autonómiu. Mohli by ste k tomu povedať niečo viac? Ako si to predstavujete? Ďakujem pekne, pán Pani kolegyňa, teraz dostane slovo pán Atkins. Pán predseda, pán hovorca, vítam vás v parlamente. Myslím, že bolo ťažké byť poslancom v parlamente v, vo Veľkej Británii, ale vidím, že to oveľa ťažšie byť eh, poslancom v Iraku, a preto vám gratulujem a preto by som sa chcel spýtať dve alebo tri otázky. Nezniete príliš pozitívne a dúfam, že to nie je názor, ktorý prevláda v opozícii vo vašej krajine, pretože počet strán, ktoré máte v parlamente a jednotlivé rozdielnosti, ktoré sú tu medzi nimi, to by nemalo viesť k nejakej snahe dosiahnutiu jednotného názoru. Viem, že opozícia v parlamente je dôležitou súčasťou parlamente demokracie, ale zároveň, ak všetci budete uh, si obhajovať vlastné záujmy, tak sa jednoducho nedostanete ako krajina smerom vpred. A preto by som sa chcel spýtať vo všeobecnosti, aká je proporcia mm, podpory zo strany poslancov toho, čo sa snaží dosiahnuť vláda. Vieme, že sú proti krokom vlády, ale do akej miery podporujú. A druhá vec, e, chceli by sme vedieť, akým spôsobom môžeme pomôcť my z Európskej únie. Samozrejme, môžeme podporiť, povzbudiť, povedať konkrétne želania, ale je niečo konkrétne, špecifické, čo by sme mohli vyjadriť, aby sme vám pomohli. A potom, čo je ešte niečo, čo, sa, čo je mne veľmi, môjmu srdcu veľmi blízke, ja som navštívil vašu krajinu pred viacerými rokmi, a vojna vo vašej krajine, sa dotkla celej civilizácie, na ktorý ste taký, taký pyšný a starožitnosti a múzea, ktoré sú dôležité e, z aspektu histórie, veľmi utrpeli. Mohli by ste nám povedať niečo pozitívne ohľadne zlepšenia situácie v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Atkins. Teraz dostane slovo pán Kelam. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predseda, e, oceňujeme vašu prítomnosť a prítomnosť vašej delegácie. Viacerí kolegovia nám povedali, že za súčasných okolností parlament v Iraku je zdrojom aktivít, nádeje a demokracie. A moja otázka sa týka toho, čo očakávate od Európskej únie. Myslím, že máme veľký potenciál, pokiaľ ide o ekonomické a politické vzťahy. Európska únia samozrejme má záujem o takéto vzťahy, ako ste počuli, rozvíjať práve tento druh vzťahov. Myslíte si, že predstaviteľe, respektíve zastúpenie Európskej únie vo vašej krajine je dostatočné? Očakávate nejaké konkrétne kroky alebo iniciatívy zo strany Európskej únie? A druhý, druhá pripomienka, ktorú by som vám chcel adresovať, e, súhlasím s tým, čo povedal kolega Stevenson a ostatní, keď hovorili, že je veľmi dôležité, aby ste mali e, vo vláde jednotu, pretože potrebujeme spolahlivého partnera, s ktorým sa dá rokovať. A tretí bod, ktorý by som chcel spomenúť, je situácia v Ašrafe, v tomto tábore. Je skutočne znepokojujúce, čo sa tam dialo. A chcel by som povedať, že sa spýtať, ako títo ľudia v tomto tábore, ako sa s nimi zaobchádzalo. Kolega Salafranka už uviedol, že Európsky parlament prijal viaceré uznesenia, vo vzťahu zabezpečenia bezpečnosti týchto ľudí a vníma sa to ako taká testová otázka ohľadne právneho štátu vo vašej krajine. A teda dúfame, že sa to celé vyrieši uspokojivým spôsobom a že bude zabezpečená zdravotnícká pomoc tým, ktorí boli zranení ako vo vzťahu k týmto útokom, ktoré sa tam udiali. Ďakujem pekne, pán Kelem, a teraz dostane slovo pán Belga. On je aktívny v izraelskej delegácii a takisto napísala knihu, o ide o situáciu v Iraku. Ďakujem pekne, pán predseda. Začneme od konca. Pán predseda, vy ste tu veľmi vítaní v našej stimovni Mali sme možnosť hovoriť e, počas obda. Mohli by ste mi povedať viac, e, pán predseda, o vplyve Iránu vo vašom štáte, aký je ďaleko siahli? Máme veľké starosti z vplyvu Iránu v Iraku, čo sa týka vašej národnej zvrchovanosti a tiež chápem, že Iránsky vplyv tiež spôsobuje rozdelenie v politike v Iraku. Máte názor na túto tému? A môžete potvrdiť, že teraz eh, existuje eh, ekonomická rivalita medzi Iránom a Tureckom, čo sa týka ich eh, vplyvu v Iraku, takže na Irak teraz tlačia z dvoch strán, z Turecka a z Iránu. A ako chcete riešiť a zvládať túto situáciu. A najdôležitejšia otázka je, že um, v tejto sňove nie máme obavy z uh, tej prekárnej situácie uh, kresťanského spoločenstva v Iraku a v um, ďalších uh, náboženských menšín. Otázka je, že čo robí váš parlament pod vašim vedením, aby chránili um, tieto menšiny a aby ich udržali e, v Iraku, pretože e, za posledný mesiac e, nám viacerí mm, odborníci povedali, že kresťania nemajú budúcnosť v Iraku a bolo by smutné, keby museli odísť. Ďakujem, pán Belder. A mm, tento bod rozpravy je dokončený a máte slovo, pán predseda. شكرا جزيلا كثير من الأسئلة متشابهة وأنا س... Ďakujem pekne za možnosť e, pokúsiť sa odpovedať na položené otázky. Ja som si ich zaznamenal. Pán Stevenson e, v zásade hovorí o národnej jednote a, hovorí a pýtal sa o národnej jednote a aj o menovaní e, kľúčových ministerstiev e, vnútra obrany a e, národnej bezpečnosti a hovorí o rozdelení pravomoci. Vláda bola zriadená na základe politickej dohody medzi všetkými stranami, ktoré vyhrali a táto dohoda sa nazýva dohoda z Arbil a táto dohoda má doložky, ktoré hovoria o e, reforme e, v e, pravomociach medzi súdnou a výkonnou a zákonodárnou mocou je tu rozdelenie právomoci a tiež stanovuje ist, tú rovnováhu na základe výsledkov volieb a táto e, dohoda z Erbilu e, sa z časti plní, ale nie úplne a s tým s vami súhlasím, takže sú rôzne e, názory na túto dohodu z Erbilu. Je tu aj isté meškanie, značné meškanie pri výbere bezpečnostných ministrov a ich menovaní a toto je veľmi ťažká doba, všetci sme sklamaní, ale asi pred tromi dňami bola schôza v Iraku a bola dosiahnutá dohoda aby sa naplnila dohoda z Arbilu do dvoch týždňov a bol zredený výbor, aby prebral všetky jeho body a poskytol odporúčania, aby sme vyšli z tejto krízy a dúfam, že v nasledujúcich týždňoch eh, budú títo tre mm, ministri bezpečnosti menovaní a ďalší kus tejto dohody bude naplnený a bude jasný cestovný plán. Takže dúfam, že toto bude naplnené a toto je skúška pre irackú demokraciu aj pre iracký parlament e, o skutočnej voli a dúfame, že to bude úspechom budúcnosti. Sú tu problémy a sú tu rozdiely názorov a myslíme, že tu je istá nádej, pretože existuje voľa prekonať tieto problémy v nasledujúcich dňoch. Čo sa týka tábora Ashraf a nedávnych udalostí je jasné, že tento tábor je starý tábor v Iraku a boli uvedené problémy a sú problémy medzi týmto táborom a irackou vládou a iracká vláda neakceptuje použitie násilia proti utečencom na irackej pôde, ale zároveň musíme si ctiť a rešpektovať iracký zákon. Viem, že ľudia boli zavití v e, tomto tábore a je tu e, ďalší e, výbor, ktorý zistuje skutočnosti v teréne a zistuje, čo sa stalo. Riešenie irackého parlamentu je nájsť tretí štát, e, ktorý bude hostiteľom e, na presídlenie týchto ľudí z Ašrafu a dúfam, že tento tretí štát e, bude vybraný čoskoro a nemali by sme meškať, pretože to je humanitárna situácia a potrebujeme pomoc všetkých stran a potrebujeme ich čo najskôr presídliť mimo Irak. Ak Európa bude pripravená ich, byť ich hostiteľom, to je logické riešenie tejto otázky a USA stále hovorí o ich premiestnení do iného kraja v Iraku a toto úplne odmietajú politické sily a my podporujeme presídlenie mimo Iraku e, do e, tej krajiny a toto je situácia, ktorú sa snažíme podporiť. Dúfame, že ľudské práva v Iraku budú skonsolidované ak by tu e, bola chyba alebo zlé správanie voči e, týmto mm, utečencom, tak sa mm, ospravedlňujeme a chceme to napraviť. A čo sa týka partnerstva, je to pre nás kľúčom aj pre Irak, aj pre Európu. Irak je štát, ktorý má bohatstvo a môže e, byť dôležitý štát na Blízkom východe a je to úlohou Európy, aby úzko spolupracovala s Irakom. My sme v prechodnom období a potrebujeme, aby ste nám pomohli stabilizovať situáciu, aby ste podporovali demokraciu a dodržiavanie ľudských práv. Toto nie je ľahká úloha e, pri prechode od autokratického režimu k demokratickej vláde. Potrebujeme príležitosť, e, aby sme skonsolidovali základy, aby sme tiež e, šírili demokratické hodnoty, aby ľudia ich vnímali, pretože ľudia boli podrobení násiliu a e, útlaku a je tu e, nový pojem, ktorý musia si zažiť, aké rozdiel medzi starým násilím a je tu niečo ďalšie, čo môže existovať a, a potrebujeme, aby to pochopili a my potrebujeme vás. Sme skonsolidovali partnerstvo a, e, rekonstrukciu Iraku a to preto, že rekonstrukcia a obnova je dôležitá oblasť v Iraku a bude to prospešné pre nás všetkých, pre všetkých účastníkov, okrem iného aj vás. Pán Mario Moro, vyjadrili ste obavy, čo sa týka vývoja v Iraku A naozaj toto je veľkou obavou a je tu mm, očakávanie, mm, čo sa týka ďalšieho vývoja budúcnosti a e, dúfajme, že sa nám podarí aktivovať e, toto partnerstvo a plné naplnenie dohody z Erbilu a menovanie ministrov, aby sme mohli vyslať pekný obraz do sveta o tom, že je tu spoločná vôľa, aby sme sa stali aktívnymi účastníkmi v medzinárodnom spoločenstve. Existujú tu výzvy a potrebujeme úsilie a iracký parlament e, je ochotný mm, konsolidovať pilier demokracie a tieto aktivovať. Pán Franko hovoril tiež o násilí a o mm, výrobe energie a ťažbe ropy, ako viete ropa z Iraku predstavuje 15 ročnej ťažby a dúfajme, že ju zvýšime v nasledujúcich e, mesiacoch a budeme ťažiť 6 miliónov barov za deň v nasledujúcom období. Toto je súčasťou cestovného plánu a dúfame, že budeme môcť ťažiť ešte viac. Potrebujeme partnerov, aby sme e, využívali túto energiu a ropu, sme pripravení dodávať do Európy e, plyn a ropu prostredníctvom medzinárodných firiem, ktoré sú aktívne v Iraku a ktoré ťažia z ropných vrtov v Iraku s veľkou kapacitou a dúfame, že Irak naplní 50 vašich potrieb e, v energetike v nasledujúcich rokoch. Pán Mario sa opýtal otázku, čo týka existujúcej situácie. Partnerstvo e, je e, konečným cieľom a musí uspieť. O tom nie je pochyb, že treba konsolidovať túto vládu národného partnerstva. Ak sa to nepodarí, tak demokracia umožní e, nové voľby a e, vrátime sa a oslovíme ľudí. Takže dúfame, že budeme pracovať na tom, aby sme skonsolidovali a naplnili dohodu z Arbil. Čo sa týka Mm, bezpečnostnej dohody s Američanmi. Táto existuje a vyprší v roku 2011. Táto dohoda hovorí o 50 tisícoch vojakov, ktorí ostanú v Iraku, a to v koordinácii s irackou vládou. Snažíme sa prehodnotiť túto situáciu s prítomnosťou amerických e, vojakov a je to v rukách e, vojenských odborníkov. Premiér sa tým zaoberá. Čakáme na správu, ktorú poskytnú irackému parlamentu, aby nám dali e, viac upresnení a vysvetlení a aj o tom, koľko vojakov musí ešte ostať v Iraku a to sa bude robiť e, v súvislosti s hodnotením pretrvávajúcich hrozieb. Takže tešíme sa na tú správu, ktorú predložia do parlamentu. Parlament ju preberie a tiež hovoríme o stanovisku vlády a hovoríme o politických blokoch, ktoré sú súčasťou toho. A preto sa budeme spoliehať na technické hodnotenie, či pokračovať e, v prítomnosti vojakov alebo nie a ako vláda sa budeme snažiť pracovať na tom, aby sme boli samostatnejší, ale zároveň sa budeme musieť spoliehať na priateľov, aby sme zabezpečili našu zvrchovanosť a Myslím, že v nasledujúcich dvoch mesiacoch sa táto situácia vyrieši a v nasledujúcich eh, pár týždňoch správa premiéra bude zverejnená a uvidíme, aké on má eh, myšlienky k eh, tejto palčivej otázke. Teraz pani Berlius hovorila o ľudských právach a o slobode prejavu a zmýšľania a iracká ústava ustanovuje respektovanie názoru a viery a toto treba naplniť. Situácia nie je ideálna naozaj dochádza k istému násiliu a nedodržiavaniu týchto hodnot. Násilie je zjavné v niektorých častiach štátu a väzni s väzňami sa zle zaobchádza a toto je porušením medzinárodných zmluv, ale Iračania sa snažia to dodržiavať a snažíme sa zriadiť Irackú komisiu pre ľudské práva a my sme tu v procese menovania komisárov, ktorí budú sedieť e, na tomto výbore a budú dohliadať nad dodržiavaním ľudských práv v Iraku, aby preverovali situácie priestupkov a porušovania a dúfame, že v nasledujúcich mesiacoch e, táto komisia bude pracovať čo najobjektívnejšie a potom, ako bude zriadená, bude menovaná táto komisia, aby začala svoju prácu. Sú isté prípady porušenia ľudských práv, ktoré pretrvávajú a ktoré páchajú istí Páchatelia iracká vláda ich odsudzuje a zasadzuje sa o dodržiavanie ústavnosti a dúfam, že v budúcnosti tieto požiadavky Vysokej komisárky pre ľudské práva budú naplnené. Čo týka slobody tlače, je legislatívny predpis o slobode médií a o tom sa teraz diskutuje a bude sa o ňom diskutovať a nový zákon bude prijatý a ten bude hovoriť o ochrane slobody prejavu a mm, bude novinárom zabezpečená ich e, bezúhonnosť a sloboda prejavu a o tomto sa diskutuje a je to v zásade pripravené spolupráci s Združením novinárov a bo, prebiehali mnohé diskusie, aby bola prijatá vhodná legislatíva na to, aby e, sa tieto slobody naplnili s, s plnou platnosťou. Čo sa e, týka trestu smrti, e, tento zákon e, je v platnosti v Iraku a m, právny rámec e, umožňuje trest smrti, ale to je možné len po súbore trestných stíhaní od prvej instancie cez druhú až e, cez odvolací súd a najvyšší súd, len potom ako to prebehne všetkými týmito ustanovizňami e, predloží sa prezidentovi dekret na odsúhlasenie trestu smrti. Ako viete, terorizmus eh, si vyžadal životy tisícok eh, nevinných občanov v Iraku. Prebiehajú eh, tu neľudské násilné činy a my vnímame tento zákon ako prostriedok na ochranu spoločnosti pred týmito nemilosrdnými teroristami vláda sa neuchyľuje k používaniu trestu smrti vo všetkých prípadoch len potom, ako boli vyčerpané všetky ďalšie možnosti. Používame trest smrti a prezident mi povedal, že on nepodpisuje vyhlášku o treste smrti, ale dal mandát zástupcom, ktorí um, potvrdia vyhlášku o treste smrti. Takže je to rôzne v individuálnych prípadoch, keď eh, nastali ľudské vraždy a teroristické útaky, tak vtedy sa to skúma a sú zohľadňované všetky aspekty o tom, či je tento trest smrti naplnený alebo nie a naozaj budúcnosť bude jasnejšia v Iraku. Čo sa týka práv žien a ich zrovnoprávnenia, Iracká ústava ustanovuje právo žien v Iraku a, ľud, a ženy majú kvótu účasti v Iraku a 25% eh, poslankyň v Iraku sú ženy a táto kvóta sa rešpektuje a oni majú rovnocenné podmienky ako ich partneri muži a to platí e, na vládu, štátnu správu. Aj tam je 25% kvóta. No netvrdím, že to je ideálna situácia. Je to hlboko zakorenená mentalita v Iraku proti ženám, proti ich právam a my sa snažíme čeliť týmto trendom a snažíme sa čo najviac, aby sme zabezpečili dodržiavanie práv žien a my teraz e, propagujeme u ľudí, aby podporovali rovnaké príležitosti pre ženy a ich účasť a musia zohrať aktívnu úlohu a tá nesmie byť e, zatenená v žiadnom prípade. E, samozrejme, toto musí byť e, naplnené presnejšie, ale dnes v tejto prechodnej vláde s tým nie sme spokojní a dúfame, že to bude lepšie v nasledujúcich mesiacoch. A pokiaľ ide o otázku súvisiacu uh, s tým mestom Mosor, ktoré tu bolo spomenuté, pokiaľ ide, aha, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o autonómiu, respektíve poloautonómiu tohto mesta, myslím, že sa snažíme konsolidovať eh, tento proces v Iráku a myslím, že treba povedať, že aj na miestnej úrovni je dosť silná právomoc a vidíme, že táto právomoc bola odňatá vláde, čiže došlo to k decentralizácii a, a je tu potreba na znovu stanovenie jednotlivých pravidel na úrovni miestnej administratívy. Ja neuprednostňujem jednu alebo druhú stranu. Ja som skutočne za to, aby bola reprezentovaná rozmanitosť populácie našej krajiny. Nemáme žiadny región, ani jeden jediný, ktorý by bol reprezentovaný iba jedným etnikom alebo jedným náboženstvom. Je to vždy zmiešané a treba to takto brať do úvahy. Ja nepodporujem vytvorenie regiónov, ktoré by boli založené na etnicite alebo na iných elementoch. A ešte posledná otázka. Uviedlo sa, že nie som optimistický ako predseda. Samozrejme, nie som spokojný s touto situáciou v Iraku a dúfam, rovnako ako každý občan našej krajiny, ktorý miluje mier, podporujeme pravidla demokracie, slobody a snažíme sa dosiahnuť konsenzus naprieč celým spektrom problémov, ktoré musíme čeliť avšak prechádzame od režimu despotického charakteru smerom k snahe, respektíve k pokusu o dosiahnutie demokracie a na tejto ceste máme veľa prekážok, ktoré dúfam, že zvládneme na to, aby sme sa zlepšili. Samozrejme, nie som spokojný, ale som optimistický, pokiaľ ide o perspektívu budúcnosti našej spoločnosti. Irácky parlament má rôzne politické, predstav, politické zastúpenie. Máme tam tri veľké bloky a tieto tri veľké bloky sú súčasťou vlády. Samozrejme sú tu problémy medzi tými hlavnými politickými stranami a preto ešte dohoda z Arbilu nebola implementovaná, sa nepretavila do reality. Niektoré z týchto politických strán majú pocit, že boli marginalizované, vyčlenené a takto to vyjadrujú. A potom ešte sú tu niektoré politické strany, ktoré si myslia, že sa táto dohoda implementuje a postupne. A teraz sme presvedčení všetci o tom, že dohoda z Arvilu musí byť implementovaná v celej svojej e, komplexnosti. My ako predstavitelia našej krajiny. Dúfame, že budeme môcť spolupracovať s našimi európskymi naprotivkami na pokiaľ ide o otázku posilnenia demokracie, ľudských práv, ale takisto aj hospodárstva či bezpečnosti. Všetky tieto oblasti spolupráce sú otvorené a my rešpektujeme našich európskych priateľov. Chceme vytvoriť skutočné priateľstvo a ide tu o pocity, ktoré teraz prezentujem v mene e, irackého ľudu. Iracký ľud apeluje na vás, pretože zohrávate a môžete zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o rekonštrukciu našej krajiny vo vzťahu k ich a našej vlastnej suverenite. Pokiaľ ide o umelecké diela a pamätihodnosti, tieto sú skutočne ohrozené. Zahraniční turisti takisto. Zničili niektoré z týchto pamätihodností. Udialo sa to viackrát v minulosti a bohužiaľ niektoré z týchto pamätihodností a monumentov boli bombardované. aj počas vojny a toto skutočne ma dostáva do takej situácie, že človek zostáva bez slova, keď sa pozrie na to, ako tieto objekty boli zničené a častokrát niekedy aj ukradnuté. Je tu snaha z minister, zo strany ministerstva pre cestovný ruch, o reštauráciu, reštaurovanie týchto pamätihodností a musíme skutočne sa snažiť o to, aby sme tieto umelecké e, predmety e, boli zachované a obnovené. Dúfam, že som zodpovedal na všetky otázky, ktoré tu odzneli. Teraz ešte pokiaľ ide o reprezentáciu, jeden z kolegov to spomenul, reprezentácia Iraku sa reprezentácia našej krajiny v Európskej únie sa plánuje a bude sa rozširovať, pretože chceme upevniť kontakty s Európskou úniou a chceme sa približiť k spoločnému názoru, ku koncenzu, pokiaľ ide o otázky spoločných záujmov a dúfame, že tento pozitívny trend bude aj v budúcnosti podporovaný. Ďakujem pekne. Ešte tu však bola otázka týkajúca sa kresťanstva. Pokiaľ ide o menšiny v našej krajine, tieto utrpeli v kontexte rozdielnosti vierovýznania v našej krajine a tisíce Iračanov museli zaplatiť za túto situáciu svojim životom. Že sú tu útoky na minority a menšiny náboženské, ale Takisto tu boli útoky na väčšinovú populáciu našej krajiny, ale treba povedať, že tieto menšiny predsa len boli prenasledované viac a vďaka medzinárodnej pozornosti, ktorá bola venovaná týmto minoritám, sa venuje viac pozornosti v našej krajine aj zo strany našich úradov a irácky parlament skutočne sa snaží o to, aby sa zabezpečil mier pre kresťanskú menšinu, aby zostali v Iraku a nejde nám o to, aby, sa, aby boli vyhnaní z našej krajiny, pretože táto krajina je otvorená pre všetky vierovýznania, pre všetkých ľudí a kostoly, ktoré tam už boli postavené v minulosti, budú zachované a ide o to, aby sa tu dosiahlo prepojenie medzi jednotlivými komunitami, aby sa podporil obchod. V 20. rokoch minulého storočia sme mali ministrov, eh, ktorí reprezentovali kresťanskú menšinu v našej krajine ale to, čomu musia čeliť kresťania momentálne, je skutočne nebezpečné a zdrvujúce a pod, zaslúžia si podporu irackého parlamentu, vlády našej krajiny, ale aj zo strany Európskeho parlamentu. Ako som povedal, nemali by sme uprednostňovať iba vysídľovanie kresťanov z našej krajiny, respektíve z krajiny ich pôvodu. A myslím si, že tento trend by nemal pokračovať. My spolu s vami by sme mali pomôcť, aby sme zabezpečili situáciu takú, kde budeme mať i kde budeme mať v našej krajine zabezpečené také podmienky, aby mohli v nej v miery žiť všetky menšiny a mohli sa venovať svojmu každodennému životu. Rôzne skupiny reprezentujúce odlišné vierovýznania tieto skupiny musia spolupracovať. Snažíme sa vytvorenie podmienok pre takúto spoluprácu. Ak bude potrebné, vytvoríme aj vojenské e, jednotky, ktoré zabezpečia mierové spolužitie medzi týmito komunitami. Musíme sa snažiť o znovu vybudovanie ubytovania príbytkov predstaviteľov kresťanskej menšiny, predovšetkým pre tých, ktorí boli vysídlení a teraz sa chcú vrátiť a my ich vítame. Je, bude zriadená aj komisia, ktorá má odporúčania Európskeho parlamentu implementovať. Vláda momentálne vyrokúváva takúto situáciu, zabezpečenie, zlepšenie situácie. Kresťania sa musia vrátiť do Iraku a vysídlovanie kresťanov z našej krajiny je veľmi negatívny jav a musíme zabezpečiť všetko preto, aby sa mohli vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, za eh, tento veľmi otvorený, eh, úprimný prejav. Dúfam, že to bude len jeden z prvých, respektíve toto stretnutie, dúfam, že bude jedným z prvých spoločných stretnutí a že táto tradícia bude pokračovať už tu alebo v Iraku. Ďakujem za vašu prítomnosť dnes po obede. Dúfame, že počas týchto dní, keď budete v Bruseli, eh, že, tá, že budete mať príjemný pobyt a bol som informovaný, že možno moje slova eh, neboli presne preložené. Keď som predstavil pána Beldera, on je eh, Holandian, nie Izraelčan, ale je vlastne predsedom delegácie proste aj z Izraelu. A eh, tiež sa venuje vzťahom eh, EÚ a Iránu a tiež vplyvu Iránu v Iraku. Spýtal sa aj tú otázku, možno ste ju nezodpovedali úplne, ale samozrejme nedá sa to, nedá sa povedať všetko. Takže ešte raz ďakujem pekne za to, že ste tu prišli.